I think we can start. Myslím si, že môžeme začať. Sie recht herzlich. Srdečne vitajte. Tešíme, že ste sa dostavili v toľkom počte pred, posledným, pred záverom sezóny. Chceme zlepšiť prístup dopravnej infraštruktúry strednej a východnej Európy. Iniciatíva našeho výboru spravodajcom je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 Je to správa o prepojení, o zlepšení prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v krajinách Strednej a Východnej Európy. E, vo východnej časti Európskej únie e, hovoríme teda o tej situácii vo východnej časti EÚ. Ja som veľmi vďačný všetkým členom výboru TRAN, ktorí sa zapojili do tejto činnosti, do zlepšovania e, správy prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, podávanie návrhov, odporúčaní a chcel by som sa vám za to skutočne poďakovať, pretože ste mi pomohli vylepšiť moju správu a som si istý, že v súčasnosti má strategickejší charakter, než tomu bolo pôvodne. Je to teda strategický dokument, ktorý hovorí o výzvach, ktorým čelí sektor dopravy vo východnej a strednej Európe. Um, aby sa tieto výzvy mohli uh, uspokojivo naplniť. Urobili ste viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré si oceňujem. Už predtým na stretnutí koordinátorov odzneli niektoré veľmi užitočné návrhy Eh, ktoré vyústili do kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Ďalšie stretnutie by sa malo konať hneď po letnej prestávke v septembri. Som veľmi rád, že eh, sme dospeli k nadpolitickému, nadstranickému kompromisu a konsenzu o tejto správe. Bolo dohodnuté, ako by mal vyzerať plán dopravy a aké by mali byť strategické ciele eh, v oblasti dopravy v strednej a východnej Európe. Eh, dámy a páni, nechcel by som opakovať to, čo som už povedal na prvom stretnutí, keď som túto správu uviedol. Dnes by som si radšej vypočul vaše názory, vaše pripomienky pochopiteľne v kontexte tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré už boli predložené tak, aby som e, mohol tieto návrhy ešte účinnejšie začleniť do môjho dokumentu. Preto, ak máte ešte nejaké ďalšie návrhy, e, pripomienky, e, uvítam ich, aby som ich mohol zapracovať do práci, do, do mojej práce, pretože chcem, aby sa z nej stal strategický dokument pre ďalšiu činnosť parlamentu. Ďakujem. No. Ďakujem. Pokračujeme. The draft text was a very good starting point. Uh, tento úvod, respektíve ten úvodný dokument bol e, už e, sám o sebe veľmi dobrý a e, pripomienky kolegov ho ešte vylepšili. Chcel by som zablahoželať spravodajcovi pánovi Porebovi. Je jasné, že dnešné stretnutie tieňových spravodajcov bolo veľmi plodné, pretože sme e, pokryli takmer polovicu pozmeňujúcich návrhov a dospeli sme k štyrom kompromisom. Dúfam, že sa nám podarí e, dodržať e, termín, ktorý bol pôvodne stanovený na ďalšie stretnutie, ktorým je 26. september. Je jasné, že infraštruktúra v krajinách SV je veľmi dôležitou témou, pretože po vyše desiatich rokoch členstva v EÚ v našich krajinách toho zostáva ešte veľa urobiť. Všetci sme si zajedno v tom, že hospodársky rozvoj ide ruka v ruke s rozvojom infraštruktúry a že mnohé členské štáty sú, majú náskok pred krajinami SVE ale e, zlepšenie infraštruktúry v krajinách SV má užitočný dôsledky aj pre ostatné krajiny. Vytváranie e, koridorov, dopravných koridorov v týchto krajinách je takisto užitočné pre dopravné koridory vo zvyšku EÚ. Eh, je teda potrebné vytvoriť komplexnejšie eh, a kompletnejšie eh, dopravné siete, napríklad prostredníctvom regionálnych projektov, ako je Via Karpatika, Via Baltika. Takisto by sa mali zabezpečiť prepojenia s krajinami východného partnerstva. Ale samozrejme to si všetko vyžaduje finančné náklady a členské štáty nemôžu tieto náklady znášať sami o sebe. Bola dosiahnutá dohoda, pokiaľ ide o dodatočné financovanie e, aj prostredníctvom SEF, FCE, FCI, FSI. A e, teším sa teda na ďalšiu prácu na tejto správe spoločne so spravodajcom a ďalšími tieňovými spravodajcami a verím, že všetkých nás čaká príjemná letná prestávka, pretože už doteraz sme dosiahli dobrý pokrok. Ďakujem. Pani Kapadol. E, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za tento návrh správy za dobrú spoluprácu. Ďakujem pán Poreba a ďakujem aj ďalším spolupracovníkom, ďalším e, tieňovým spravodajcom za ich e, prácu, ktoré výsledkom, verím, bude prijatie strategického dokumentu pre Európsku úniu. Mohli sme prostredníctvom tohto dokumentu jasne signalizovať e, komisii, že je potrebná modernizácia dopravnej infraštruktúry v krajinách e, východnej a strednej Európy. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy týkajúce sa prepojenosti a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v krajinách SVE, je to dôležité aj pre zvyšok Európy. Dopravná infraštruktúra totiž predstavuje samotné sme srdce Európskej únie a nie je možné mať výkonnú ekonomiku v EÚ bez toho, že by existovala účinná výkonná dopravná sieť e, je to potrebné zabezpečiť e, aj v súčinnosti s predstaviteľmi ostatných skupín e, Stredná a východná Európa potrebuje stratégiu integrálneho rozvoja, kde sú prepojené všetky aspekty vrátanie dopravy a vrátanie rozvoja všetkých spôsobov a všetkých um, um, typov dopravy. Eh, bolo by potrebné zdôrazniť aj plán Európskej únie, ktorého cieľom je vytvorenie transeurópskych e, sietí. E, tento plán e, dopravnej infraštruktúry by mal vychádzať z plánu výstavby transeurópskych sietí a zapojenia krajín SV do týchto sietí. A pokiaľ ide o odkaz na e, sieť e, v západnom, e, na západnom Balkáne a v Strednej Ázii, som veľmi rada, že to tam je zahrnuté a pokiaľ ide podunajský región, sme veľmi radi, že vnútrozemská vodná doprava prispieva k regionálnemu rozvoju, ako aj k dosiahnutiu environmentálnych cieľov. E, pokiaľ ide o ciele v oblasti infraštruktúry, boli predložené viaceré pozmeňujúce návrhy, jednak našou skupinou, ako aj ďalšími skupinami súvisiace s finančným zabezpečením týchto sietí. E, pokiaľ ide o možnosti financovania a zapojenia súkromného sektora, je, možné, aby, je potrebné, aby členské štáty tieto možnosti lepšie preskúmali. E, E, sme si aj s viacerými kolegami zajedno v tom, že tieto štáty potrebujú zo strany komisie technickú pomoc, tak aby mohli realizovať projekty založené na európskych e, fondoch. Na druhej strane, viacerí kolegovia sa zmienili o vysokej úrovni kvality služieb v oblasti dopravy, ochrany spotrebiteľov. A e, ja vždy obhajujem európsky turizmus a preto som veľmi rada, že pozmeňujúce návrhy našej skupiny aj e, ostatných skupín sa zameriavali do veľkej miery aj pra, práve na oblasť turizmu, pretože turizmus je dôležitou súčasťou európskej dopravnej politiky. Pokiaľ ide o ďalšie o rokovania, ešte lepšie sme zosúladili naše názory na základe kompromisov a konkrétnych dokumentov. Toto je veľmi dôležité a užitočné pre parlament, parlament aj pre Európsku komisiu. Janoš Radoš. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U ime izvjestitelja u sjeni ALDE grupe gospodina... Ďakujem. Ďakujem izvješću, jednako tako dobrim prijedlozima kompromisných amandmana. Zastupníci ALDE grupe podnijeli sú... Ide o návrhy, ktoré e, prichádzajú z viacerých e, politických skupín. E, podľa nás text sa tým len zlepšuje, je konkrétnejší a tu by som uviedol niektoré z nich, pokiaľ ide o podporu ďalších členov v odseku 9 by sme chceli od Európskej komisie nielen to, aby sa na to pozrela, ale aby aj zohľadnila, ako možno dopravné siete TNT rozšíriť na e, krajiny Západného Balkánu i krajiny e, východného e, susedstva, ako je napríklad Ukrajina. Chceli by sme, aby sa digitalizovala dopravná štruktúra, tu sme podali v článku 17 i pozmeňujúci návrh, kde chceme upozorniť na to, že systém e, treba zlepšiť e, túto sieť, aby bolo menej problémov na hraničných prechodoch, keď hovoríme o železnici. Potom je tu článok 21, kde hovoríme o splavnosti e, Dunaja. Príslušná dohoda je zastaralá, prekonaná a tým sa znižuje splavnosť e, e, Dunaja a preto chceme vidieť, čo by sa dalo urobiť, aby táto zastaralá dohoda sa dala zlepšiť. Ďakujem ešte raz za spoluprácu a dúfame, že táto spolupráca bude i ďalej pokračovať a že táto správa E, z výboru TRAN e, dopadne veľmi dobre. Ďakujem. Jetzt habe ich mich nochmal draufgesetzt. Tam som sa zaradil na zoznam rečníkov a keď hovoríme o splavnosti Dunaja, dohoda e, je samozrejme z roku 1946 a to tu treba prepracovať a pred 30 rokmi situácia vyzerala inak ako dnes. Pred tri, ja som od Ingolštatu pádloval v podstate od Ingolštatu teda až po Čierne more a e, e, tu treba dávať veľmi pozor na e, vlny, ktoré prichádzajú z pravej strany. Každých 10 minút sme museli poz- dávať pozor, tak veľmi bola rieka splavovaná, tak veľa lodí. A ja som za minulý rok videl tri lode Dve hodiny som bol pri výbornom počasí na pláži v Bratislave, nevidel som jedinú loď, len e, e, výletné lode a e, musíme si preto položiť otázku, čo možno robiť. Len veľké, obrovské lode a preto sa v Nemecku stával ten kanál medzi Rínom a Dunajom, ale dopravný minister práve pred spustením povedal, že je to najväčšia hlúposť od postavenia babylonskej väže, pretože tam nie sú žiadne lode. Tie keby sa dosiahlo len 10 vterajších prognóz, bol byť obrovský úspech, ale z tých 100 jednoducho sa investovali miliardy, aby sa urobil tento kanál. Takže treba premýšľať nad, aby vo vnútrozemskej plavbe uvedomiť si, že z 20 klesla táto e, splavnosť na 8%, eh, ale 80% je, z toho je na Ríne. A, a eh, ďalej smerom na sever eh, investovať Dunaja, to nemá zmysel. Dokonca Bavorčania, Rakúšania to zamietli, boli tu silné demonstrácie. Jednoducho to nefunguje a my to ani nepotrebujeme. Môžem vám povedať, prečo to tak je v Nemecku. V Nemecku na jednu jazdu vnútorozemskej lode máme troch úradníkov v správe. To je jediná funkcia, ktorú majú. Preto musíme celkom presne vnímať, kde sa investuje. Samozrejme, že som za e, vnútrozemskú e, námornú plavbu, riečnú plavbu. Musíme investovať ale tam, kde sú z toho prínosy po negatívnych skúsenostiach z minulosti. A ďalší bod, kde e, nie je treba veľa peňazí, len politickú vôľu. Hovoríme o balkánskych krajinách ale hovoríme i e, v prepojení k bývalému západu, teda pál, pád e, tej e, op, železnej opony. Pred 40 rokmi neboli peniaze, tak nie je napojenie, povedzme, od Bratislavy po Wolfstal, 4 kilometre, rovnako medzi Českou republikou i Nemeckom. Zase by sa mali tie tra- obnoviť tie trasy, ktoré prerušila železná opona. V tom musíme vnímať priority aby nielen spojenia na Balkáne, ale i prepojenie Balkánu s tým tzv. starým západom je dôležité. Nepotrebujeme na to veľa prostriedkov. Jediné, čo chýba, je politická vôľa. Na to sa treba zamerať. Vin van den Kamp, teraz má slovo. Voorzitter, we hebben nog een beetje tijd. En eh, ik was met eh, Andor Deli op de 10 t days in eh, Rotterdam. Ďakujem ja e, som e, počas e, ja som navštívil tieto miesta, bol som svetkom hlbenia Dunaja. Bola veľká diskusia, či toto hlbenie je potrebné, alebo či to je vhodná investícia. V súčasnosti máme zelené kompromisné návrhy a nevieme, či spravodajca Um, um, zvyšil uh, komisi, uh, úlohu komisie a uh, hovoril o hlbení korita Dunaja ako o opatrení, ktoré je dôležitejšie, než je iba opatrenie v rámci údržby. Väčšina projektov F EFSI sa e, realizuje na tzv. západe. A dôvodom je asi to, že e, a nie, nie je nám jasný dôvod a v mnohých pozmeňujúcich návrhoch sa na, hovorí, že väčšiu úlohu by mali dostávať FSI. Väčšia, e, väčší dôraz sa totiž doteraz kládol na granty a menší dôraz sa v krajinách SP kládol na e, príjmy z EPSI. Děkuji za slovo. Eh, já bych také chtěla zaprvé eh, poděkovat za zprávu. Ďakujem za tuto zprávu, kterou považujem za veľmi dôležitú. Bola som v spravodajkyňou eh, pokiaľ išlo o prvú reakciu Európskeho parlamentu na Bielu knihu o doprave. Požiadavka na vyrovnávanie úrovne dopravnej infraštruktúry medzi starými a novými členskými štátmi bola sformulovaná už v tom čase a som veľmi rada, že ešte stále ju máme na zreteli. E, sama som podala niekoľko pozmenujúcich návrhov a chcela by som upozorniť na to, že e, záležitosť zlepšovania správnosti vnútrozemských vodných ciest sa netýka iba Dunaja, týka sa aj Labe. E, o konkrétnej situácii sa budeme môcť presvedčiť v rámci návštevy dopravného výboru, ktorá je naplánovaná e, na e, september tohto roka do Českej republiky. Takisto by som chcela upozorniť na kvalitu kvalitnú dopravnú eh, infraštruktúru súvisiacu s konkurencieschopnou železnicou a eh, vysokorýchlostným železničným spojením eh, v tomto regióne. A tretí bod, ktorý by som chcela v tejto správe ešte väčším zdôrazniť, je dobrá koordinácia a spolupráca medzi členskými štátmi pri príprave a pri plánovaní cezhraničných prepojení, aby sme mali jasný harmonogram a smer a aby sme mohli v reálnom čase dospieť k reálnym výsledkom. Ďakujem ešte raz a teším sa na spoluprácu. Teraz dám slovo zastupcovi komisie. thank you very much. Predseda, vážení členovia, ďakujem. Vítame E, správu spravodajcu Porebu aj tieňových spravodajcov a súhlasíme s tým, že e, to, čo hovoria o tomto konkrétnom e, regióne a jeho potrebách je niečo, čo je veľmi vítané a takisto je vítaná potreba interoperability. Zároveň však myslím si, že táto správa sa príliš zameriava na konkrétne projekty a mala by namiesto toho hovoriť hovoriť o všeobecnom rámci rozvoja infraštruktúry v Európe, ktorá by mala do roku 2030 dospieť k e, vybudovaniu dopravnej infraštruktúry v celej EÚ. Pokiaľ ide o nástroj Connecting Europe Facility. Tu už e, bol dosiahnutý konkrétny výsledok, lebo už šesť členských štátov po prvých dvoch výzvach využíva tieto prostriedky na 100%. A na jeseň tohto roka znovu prídeme pre tento výbor a budeme vás informovať, ako budeme pokračovať ďalej, pokiaľ ide o 1,1 miliardy zvyšujúcich prostriedkov, ktoré sú ešte k dispozícii v rámci Connecting Europe Facility. E, veríme, že táto suma bude plne vyčerpaná do konca tohto roka. Zároveň niektorí členovia dnes hovorili o tom, že tieto krajiny takisto posudzujú možnosť využívania prostriedkov z EFSI. My E, na jeseň navštívime všetkých týchto 15 krajín, aby sme im pomohli implementovať aj produkty EFSI. Myslíme si, že pre niektoré projekty je možné využiť tento nástroj aj napríklad e, pri budovaní diálnic a podobne. E, takisto musíme zdôrazniť, že potrebujeme stabilitu, pretože nemôžeme e, sa teraz e, rozptýliť do veľkého množstva projektov. Musíme sa sústrediť na tie, ktoré je reálne realizovať, aby sme zabezpečili aj kontinuitu do obdobia 2021-2027. Sme kritizovaní, že neustále meníme priority a e, tomu treba venovať pozornosť. Takisto e, sme si vypočuli poznámku o koordinácii a spolupráci. E, koordinácia sever juh a východ. E, Západ už existuje a bude potrebné, aby sme mohli túto koordináciu aj prakticky e, zabezpečiť. v rámci druhého pracovného plánu tohto výboru sa o tom bude hovoriť. A chcel by som odpovedať aj na to, čo povedal Willy Kamp a je na to, čo povedal spravodajca, s tým, že hlbenie e, korita môže byť predmetom spolufinancovania. E, môžu byť e, vytvorené kondicionality pre hlbenie. Ale pokiaľ by bolo potrebné, tak samozrejme my vieme hovoriť o týchto podmienkach, ktoré sú predpísané, ale verím, že vieme aj za týchto podmienok, vieme aj za týchto podmienok nájsť lepšie riešenia pre hlbenie e, korita Dunaja. Čiže zatiaľ len toľko. Teším sa na ďalšiu rozprávu v septembri a, a e, ďakujem. Und jetzt noch mal Thomas Pocheda. Pán Poreba. Ďakujem za tento za tieto príspevky. Ďakujem vám aj za vaše argumenty, ktoré budú pre mňa veľmi užitočné. Ja ich zaberiem do úvahy pri vypracovaní kompromisných pozmaňujúcich návrhov. Takisto eh, by som chcel zdôrazniť, že táto správa má viacero cieľov, z ktorých jedným je podporiť a počiarknúť dôležitosť rozvoja infraštruktúry v strednej a východnej Európe a s tým súvisí aj zvýšenie bezpečnosti tejto infraštruktúry v tomto regióne. Ehm, toto bude takisto dôležitý signál, ktorý bude môcť vys- vyslať Európsky parlament a síce, že lepšie prepojenie v oblasti dopravnej infraštruktúry znamená aj bezpečnejšiu Európu. Verím, že bude mať možnosť sa s vami aj priamo skontaktovať, pokiaľ budem e, potrebovať nejaké informácie, ktoré by som mohol potom zahrnúť do mojej správy. Je tu však jedna vec, s ktorou nesúhlasím. Nemyslím si, že by som e, bol príliš podrobný. E, myslím si, že to ani nie je vhodné. Táto správa má za cieľ prezentovať viaceré strategické ciele, aby sme sa mohli vyrovnať s výzvami, pred ktorými stojí EÚ v oblasti dopravy. Preto som sa snažil poukázať na konkrétne projekty, konkrétne ciele, ktoré my ako Európsky parlament môžeme vnímať ako niečo, čo e, my, k čomu my môžeme prispieť pretože je to v záujme únie ako celku. Ale ešte raz by som sa chcel poďakovať eh, Klaudovi, Andorovi a všetkým tieňovým spravodajcom. Chcem sa poďakovať za vynikajúcu spoluprácu a verím, že v septembri, keď sa znovu stretneme, tak budeme všetci oddychnutí a budeme pripravení predložiť správu, ktorá bude dobre prepracovaným strategickým do, dokumentom pre oblasť dopravy v Európe. Ďakujem. Danke sehr. Und äh, der Termin für die Abstimmung? Termin pre hlasovanie je 26. september. Wo wir zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen, ich glaube, da müssen wir eine Pause machen. Musíme si asi dať pred prestávku, pretože o až o 16. pokračujeme, ale ešte by som vám rád oznámil, že Christopher Ford zo sekretariatu TRAN nás opúšťa. 7 rokov bol pre nás činný. Najlepšie skúsenosti máme s ním, bolo to veľmi príjemné s ním pracovať a je nám to ľúto. E, musíme to e, brať na vedomie, smeruje do výboru EMPL. E, výboru EMPL to len doprajem, ale teda nás to mrzí. Chcem sa ti poďakovať za dobrú spoluprácu. Želám veľa šťastia, veľa úspechov v výbore EMPL Určite práca bude e, úspešná aj v druhom výbore a určite ďakujeme ti za prácu tu u nás. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. ist teda krátka prestavka. Pán Wim van der Kampf si môže urobiť kávu a o 16.00 sa tu znova stretneme. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dámy a páni, vitajte prosím na pokračovaní našeho zasadnutia. Posledné stretnutie našeho výboru pred prázdninami. Teraz sa prenesieme k téme pracovnej skupiny pre cestovný ruch, téma prístup k financovaniu EÚ na investície do cestovného ruchu. Chcem povedať, že Túto tému e, vítame, ale je tu otázka, ktorá sa e, znova natíska pri všetkých vypočutiach, koľko prostriedkov je k dispozícii v rámci turizmu. Prostriedky sú v rôznych štrukturálnych fondoch a nie e, sú bezprostredne viditeľné. Finančné prostriedky sa pridelujú členským krajinám a sú, tie sú zodpovedné za správu a, a výdavky a preto je ťažko pochopiteľné to použitie, pokiaľ ide o evaluáciu e, efektívneho využitia tých prostriedkov. K tomu ešte treba pripočítať, je to pre jednoduchšie pre veľkých aktérov, než pre malých. 90 e, týchto podnikov v cestovnom ruchu sú práve malé podniky a oni vlastne vytvárajú pracovné miesta, na to nezabúdajme. Parlament uh, pri rôznych príležitostiach uh, žiadal osobitnú rozpočtovú linku, bohužiaľ bez výsledku. Takáto by určite zvýšila viditeľnosť. V novom finančnom prostredí sú nové postupy, tzv. operačné programy vytvárajú základ pre použitie prostriedkov, osobitne potom v regiónoch. I tu Určite vzistanú otázky a dobre, dobre, určite by boli aj odpovede. Teším sa teraz na rozpravu. Bohužiaľ, náš gestor pre túto skupinu, e, Ištván Juheli, nie je prítomný. Máme tri bloky rozhovorov. Každý rečník má 3 až 5, 5 e, až 6 minút. Držte sa prosím tohto priestoru, aby sme včas skončili. Prvým rečníkom je pán Colin Wolf e, z DG Regio, Európske štrukturálne investičné fondy. Nech sa páči, máte slovo. Vlastne investičný fond, FC fond. Ďakujem veľmi pekne. Dobré popoludne. Vítame túto výmenu názorov, pokiaľ ide o prístup k financovaniu. Výmena názorov s touto pracovnou skupinou na úvod snať e, zo pár úvodných poznámok, ako vnímame e, turizmus v kontexte regionálnej politiky, e, význam cestovného ruchu ako ekonomického hnacieho motoru v regiónoch, skutočno, že ide o veľký sektor. Je dôležité zdôrazniť, je to väčší sektor než automobilový, potravinársky či chemický e, priemysel. Asi 90 e, e, pracovných síl. Ďalej potom je osobitne dôležitý pri vytváraní pracovných miest, chod podnikov. Je to veľmi dôležité, pokiaľ ide malé podniky, začiat, začínajúcich podnikateľov a tak ďalej. Je to dôležité pre regionálny rozvoj, spôsobom, akým pracujeme v našom prístupe, pretože to kladie veľký dôraz na dané teritorium, pokiaľ ide o národné e, aktíva, takisto na trvalo udržateľný rast. Ďalší dôležitý komponent skutočnosti, ktoré boli dôležité vo veľmi rozvinutých oblastiach, a v oblastiach hlavných miest. Často je to zdrojom ekonomickej, e, e, ukazovateľov v menej rozvinutých regiónoch, pokiaľ ide o ich príťažlivosť. Pokiaľ ide o financovanie, o ktorom tu dnes diskutujeme, financovanie cestovného ruchu patrí pod iné nadpisy. Zdá sa, 9, že 9 miliard e, v rozvojové, do rozvojových fondov prostriedky sú k dispozícii E, zvyšuje sa spolufinancovanie nielen z verejných peňazí. Čoraz väčší dôraz je aj na pôžičky a iné zdroje investícií, osobitne potom súkromné, keď e, vezmeme túto páku do úvahy. Toto súvisí s cestovným ruchom. Sú tu i ďalšie investície v iných oblastiach, infraštruktúra, ona infraštruktúra, digitálna infraštruktúra. To všetko prispieva k cestovnému ruchu, k inovatívnym službám, výrobkom. Táto čestka je teda podstatne vyššia než tá identifikovaná. Určite rozumiete, chápete, že chceme zabezpečiť, e, aby financovanie bolo k dispozícii patrí to k našim tematickým cieľom. Určite dokážeme e, uľahčovať e, vývoj cestovného ruchu, posilniť konkurencieschopnosť a chrániť životné prostredie. A pokiaľ ide o tieto tematické ciele, je dôležité vedieť, že asi polovička sumy e, smeruje na ochranu kultúrneho dedičstva, životného prostredia, takisto zabezpečujúc i konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov. Veľký dôraz kladieme nielen na to, ako cestovný ruch môže e, prinášať prínos tematickým cieľom, ale tiež pokiaľ ide o výber projektov, do veľkej miery chceme e, rozšíriť produkty v oblasti cestovného ruchu, chceme mať inovatívny prístup, pokiaľ ide o pokiaľ ide rôzne typy a e, menšie oblasti cestovného ruchu, chceme zabezpečiť, aby cestovný ruch prispieval čo najúčinnejšie. A chceme tiež zabezpečiť, aby cestovný ruch mal prínos pre rozvoj, pokiaľ ide o digitálnu agendu, pokiaľ ide o prístup, marketing. Záverom poviem, pán predseda, len toľko, že tu bola veľmi dôležitá ex post evaluácia posledného financova- obdobia financovania, množstvo záverov k tomuto, ako treba posúvať vpred túto politiku a najdôležitejšie dnes pre túto diskusiu poprvé je, je zapracovať čo najviac kultúru a cestovný ruch. V toch perspektíve máme tu inteligentnú perspektívu, špecializáciu, strategický prístup, výskum, inovácie, ale tiež služby a tiež pokiaľ ide o trvalo udržateľné perspektívy a potom druhý dôležitý bod takto vyhodnotenia, že treba sa e, e, prejsť od hardveru, tak povediac, od infraštruktúry do tej mekej infraštruktúry, tej vedomostnej a chceme tiež posilniť e, pod, e, zahrnúť e, operátorov, podniky. Čo je pre nás dôležité je, a čo je výzvou, je zabezpečiť, aby to bolo povedomie uvedomujúci, že turizmus je dôležitý komponent ekonomického rozvoja. To isté platí pre partnerov v oblasti cestovného ruku. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je e, zástupca z, kabi- z kabinetu pána Katajnena, kde bude o finančných instrumentoch Európskej investičnej banky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, že ste nás pozvali na toto podujatie, ktoré je pre nás veľmi dôležité. Chápeme, že sa musíme pousilovať, aby sme zabezpečili, že príležitosti z investičného plánu sú správne pochopené. Chcem spomenúť poprvé, než pôjdem do detajlov svojej prezentácie, myslím, že je dôležité e, tie príležitosti investičného plánu nedávať do iného kontajnerov ako štrukturálne fondy. Tie fondy sú kompatibilné. My pracujeme na tom, že tie postupy ešte viac zjednodušujeme a dajú sa využívať. Zároveň máme príklady projektov, ktoré sú financované e, Fondom pre strategické investície a strategickými fondami. To je veľmi dôležité. Môj druhý bod je, že v rozpore s tým, čo si niektorí myslia, projekty, ktoré sú financované fondom pre strategické investície. To nie sú len veľké projekty, sú tam dve okna, investičné okno, inovácia a infraštruktúra a ďalšie okno, ktoré sa týka malých a stredných podnikov. A obidve tieto okná môžu financovať projekty, ktoré sú prospešné pre sektor cestovného ruchu. Čo sa týka infraštruktúry a inovácie, keď sa pozrieme na nariadenie FC, tak je možnosť zoskupiť e, jednotlivé projekty a vytvoriť to, čo sa v nariadení nazýva koinvestičná platforma, čo e, zoskupuje e, v podstate projekty a tým sa e, uľahčuje EIB investícia. My sme trošku naliehali v krajinách ako Cyprus, ako Grécko, pretože si myslíme, že tento typ finančnej štruktúry tu sa dajú zlúčiť majiteľia, ktorí chcú robiť inovácie pre energetickú efektívnosť alebo iné typy infraštruktúry. Môžu sa zlúčiť projekty a takýmto spôsobom sa zabezpečí prístup k príležitostiam e, z Fondu pre strategické investície. Toto všetko je možné pre niektoré typy projektov v sektore cestovného ruku máme tu veľa malých a stredných podnikov a ide o prístup eh, k financiám Európskeho investičného fondu. Čiže príležitosti je, príležitosti sú a tieto môžu byť kombinované eh, so štrukturálnym fondom. Takže čomu vlastne čelíme? Eh, keď podporujeme tieto príležitosti, myslíme si, že sme presvedčení, že Dôležitá je technická pomoc, ktorá je potrebná na to, aby e, sa finančne štrukturovali tieto projekty a pre e, vlastne promotérov pre spoločnosti, aby pochopili, že tieto príležitosti existujú. To je dôležité a to je prečo e, ten, s týmto investičným plánom sme vytvorili poradenstvo a takisto e, sa dajú e, štrukturovať finančne tieto projekty. No a na záver chcem spomenúť, že 1. júna sme predložili finálny nástroj nášho investičného plánu a to je investičný portál. To je verejná web stránka, nazývame ju agentúra medzi finančnými trhmi a promotérmi. Ak akýkoľvek promotér ktorý má dobrý investičný projekt a chce mu urobiť reklamu, aby e, si našiel e, sponzorov z finančného, z súkromného sektora, tak tam si môže dať reklamu. A je to príležitosť pre dobré projekty v oblasti cestovného ruchu, e, pokiaľ ide o hľadanie súkromných prostriedkov. Takže toto momentálne propagujeme a bolo by veľmi dôležité získať projekty zo sektora cestovného ruchu, pretože v niektorých častiach, eh, v niektorých krajinách je to dôležitá súčasť ekonomiky. Dôležité sú eh, investície do infraštruktúry, čo potom prinesie efektívnejšie výsledky. Ďakujem. Teraz Krista Garnes Pascal. Ďakujem, pán predseda. bez ohľadu na to, že chcem niečo povedať vo vlastnom mene, chcem eh, kolegyne Flavia Montero Aquila, chcem ju ospravedlniť, ktorá bohužiaľ eh, v Task Force musela sa venovať iným úlohám. No a chcel by som vysvetliť jej stanoviska, s ktorými súhlasím. Európska únia je najväčšia destinácia cestovného ruchu na svete, ale čelí rastúcej konkurencii, nové destinácie, ak sa nepríjmú opatrenia, tak to povedie k tomu, že sa zníži e, podiel na trhu, e, pokiaľ ide o medzinárodné destinácie. V roku 2000 sme mali 50 celkového globálneho podielu, teraz je to menej ako 40 Prognózy e, môžu očakávať ďalšie znižovanie až na 30 do roku 2030. Preto je potrebné investovať aby sa zvýšila naša konkurencieschopnosť a preto európsky sektor cestovného ruchu sa musí inovovať, musí sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam na nových trhoch, e, musí sa diverzifikovať, e, pokiaľ infraštruktúru, konektivitu, e, pokiaľ ide o podporu po, no, nových ponúk pre turistov, lepšie služby, lepšie technológie. No a samozrejme sa musíme prispôsobiť digitalizácii, efektívnosť zdrojov a prispôsobenie klimatickým zmenám. E, sektor cestovného ruku sa počas, e, cest, počas krízy ostal stabilný, napriek tomu sa znížili investície o 50 v celej Európe aj na základe redukcie e, verejných rozpoč- teda rozpočtov, ktoré sťažujú investície do infraštruktúry, inovácií alebo malých a stredných podnikov, aby sme bojovali proti, tým, proti tomuto investičnému poklesu, e, e, vytvorila Európska únia FC s cieľom e, mobilizovať 350 miliónov eur minimálne pre investície v tomto sektore. Členské štáty, ktoré sú zodpovedné za implementáciu MFF, aj vďaka investičným fondom. E, branža cestovného ruchu by mala zohrávať dôležitú úlohu v raste a v zamestnanosti. E, tu e, by mala podporovať, preto je to dôležité, aby, táto, aby tento sektor bol úspešný, aby využíval všetky šance, ktoré má k dispozícii, je potrebný regulačný rámec, aby sa zlepšila konkurencieschopnosť a aby Európa naďalej predstavovala prvú destináciu. Ešte stále čelíme mnohým výzvam. Chcel by som poblahoželať komisii k tejto príručke pre cestovný ruch tu sa nehovorí len o investíciách, ale uvádzajú sa tu osvedčené postupy v Európskej únii. Mám otázky na rečníkov, ktorým sa chcem v prvom rade poďakovať za prezentácie, ktoré boli veľmi informatívne. Európska komisia No, zoberme si rozpočet pre program COSME 2017, ktorý bol znížený o polovicu. Rozpočet Európskej únie bol teda drasticky znížený. Mohli by ste nám túto tému trochu priblížiť? aké sú komplikácie, aké sú problémy, ktorým čelíme, ak chceme prístup k Junckerovmu plánu. No a potom, pán predseda, aké sú hlavné problémy pri e, prístupe k európskemu financovaniu? Hostia už to spomenuli a poukázali na tu, tento problém a ja som chcel konkrétne položiť tieto tri otázky, aby e, ste nás informovali o týchto bodoch. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Jill Evans. Ďakujem pán predseda, ďakujem rečníkom. Myslím, že je to veľmi zaujímavá diskusia. Diskutovali sme o tom v Task Force, ale toto je téma, ku ktorej sa vždy opakovane vraciame. Bolo spomenuté, boli spomenuté investície do eh, miernej infraštruktúry eh, potom e, kultúra, cestovný ruch, investície do kultúry a cestovného ruchu. Ale jedna vec, ktorá by ma zaujímala v správe ex post, čo sa týka podpory ERDF pre kultúru a cestovný ruch, zdá sa, že tu je väčšia koncentrácia investícií e, v mestských oblastiach, než ako vo vidieckých oblastiach. Ja, e, ja zastupujem Wales, čo je pre, prevažne vidiecká oblasť, kde sa menej investuje do infraštruktúry, do komunikačných prostriedkov, čiže v e, oblasti vidieka e, sú, by v podstate tiež mali byť zvýhodňované. Takže toto som chcela načrtnúť a opýtať sa, ako by sme mohli toto vyriešiť. Ale pokiaľ ide o malé a stredné podniky, akým spôsobom komisia by mohla podporiť malé a stredné podniky, keď kofinancuje projekty v oblasti cestovného ruku, pretože hovorilo sa o FC, a nízkych poplatkoch e, za poradenstvo konzultantov. Čiže ja sa pýtam, či existuje nejaká stratégia e, dosiahnutia malých a stredných podnikov, pretože vieme, že často malé a stredné podniky bojujú, aby prežili v ekonomike. Čiže ako komisia chce e, zacieliť túto podporu aby tie, eh, aby tie finančné prostriedky, ktoré potrebujeme, aby boli dostupné. Ďakujem. Jens Nielsen. Ja si myslím, že najdôležitejší príspevok, ktorý môžeme poskytnúť na európskej úrovni, ak chceme podporiť cestovný ruch, tak je to to, že by sme sa mali pokúsiť zintenzívniť koheznú politiku. Myslím si, že toto podporuje regióny. A to, čo je dobré e, v politike súdržnosti, je, že vlastne to má perspektívu z dola nahor. Čiže potrebujeme regionálnu e, stratégiu rozvoja, so základom, e, pričom cestovný ruch bude, mať, bude robiť základ a tak môžeme zabezpečiť rast a vytvárať pracovné miesta. A myslím si, že toto je zároveň základom e, politiky štrukturálnych fondov e, v jednotlivých regiónoch Európskej únie. No, môžem uviezť príklad, môj región vo Švedsku. My sme od 20. storočia sa koncentrovali na cestovný ruch ako na faktor rastu. A takisto sme investovali alebo využili viaceré prostriedky z regionálnych fondov. Tu sa prepájajú jednotlivé podniky, aby sa e, zabezpečil rozvoj. A je to prospieva regiónom. Ale napríklad sociálny fond, tu ide okrem iného o podporu e, znalostí, ide o zlepšenie kvalifikácií a tak ďalej. Doprava je dôležitá tiež, aby sa ľudia dostali z jedného miesta na druhé. Ale o čo ide najviac, to je angažovanosť občanov v regióne, ktorí musia pochopiť, že cestovný ruch je aj v ich záujme a ak toto docielime, tak aj z tohto uhla pohľadu sa môžeme pozrieť na tie dopravné koridory, o ktorých hovoríme tu vo výbore. Cestovný ruch by mohol predstavovať naozaj dobrý základ, ale môže to fungovať iba vtedy, ak začneme v regiónoch. Teraz ďalší rečník. Jetzt der Idre Klun. Klun. Ďakujem a ďakujem dvom e, rečníkom. Diskutovali sme o tom, zhodli sme sa v tom, že cestovný ruch je hodnotný v regionálnych oblastiach, predovšetkým pre mladých ľudí. A pán Wolf sa pozrel na e, predchádzajúci investičný fond a ponaučenia z toho, ako napredovať v rámci ďalšieho obdobia. Kultúrny cestovný ruch je dôležitý. Z európskeho pohľadu sa zdá, že nemáme dostatočné e, teda zosúladené myslenie, pokiaľ ide o kultúru, dedičstvo, ide o problémy s financovaním. Mohli by sme urobiť viac e, pri podpore Európy ako kultúrne dedičstvo niečo v tomto duchu. V Írsku v piatok budeme mať Európske kultúrne mesto, ktoré bude vyhlásené e, na rok 2020. To je mesto v Írsku, takže je to veľmi vzrušujúce, ale je to dôležité, bude to veľké podujatie z hľadiska cestovného ruku, pokiaľ ide o zdôraznenie toho mesta, ktoré dostane e, tento titul, túto zákazku. Takže ide o prepájanie jednotlivých komunít. No a potom, pokiaľ ide od mm, e, tvrdých po mierne poznatky, znalosti, už to tu zaznelo, e, infraštruktúra je potrebná predovšetkým v oblastiach vidieka, na to nesmieme zabúdať, čiže infraštruktúra, cestný prístup, e, prístavy, letiska, cesty budú dôležité, bez toho nebude fungovať cestovný ruch na vidieku a v najodlodlejších regiónoch. Potom Európska investičná banka. Nepozerala som sa na ten portál. Ide o zoskupovanie projektov. To by mohlo byť veľmi užitočné a to by sme mohli trošku lepšie podporiť aby sme podporili e, podniky, aby tie podniky mohli e, ako aby mali prospech z takýchto zoskupených projektov. Ďakujem. Ďakujem, ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Aj pokiaľ ide o ďalšie sektory, sme videli, že Európska únia je oveľa veľkorysejšia v iných sektoroch, eh, než ako v sektore cestovného ruchu, v oblasti cestovného ruchu, hoci môžeme zlepšiť kvalitu aj do budúcnosti, mohli by sme byť oveľa ambicioznejší. Financovanie zo strany komisie je samozrejme vítané. Napriek tomu by som chcela položiť niekoľko otázok. To platí aj pre Európsku investičnú banku, pre tradičný pilier, ten bežný pilier, ako aj ten pilier, ktorý je vystavený zvýšenému riziku v dôsledku Junckerovho plánu. Keď hovoríme o cestovnom ruchu, tak je to celok ide o hotely, ktoré sa chcú modernizovať, ktoré sa chcú renovovať. Ide o, teda v súvislosti s efektívnosťou, energetickou efektívnosťou. Takže bolo by dobré nájsť spôsoby v rámci ambiciozného prístupu k cestovnému ruchu, predovšetkým zo strany Európskej investičnej banky. Bolo by možné, aby ste vytvorili portfólio a mohli podporiť portfólio dobrých projektov. Mám na mysli cezhraničné železničné linky, ktoré by mohli obohatiť cestovný ruch, napríklad e, transpirenejské spojenie alebo iné projekty, ktoré by takisto mohli byť podporené. V Junckerovom pláne sa hovorí o rentabilite, ale na akú, akú e, rentabilitu chceme dosiahnuť, na akú máme na mysli v cestovnom ruchu. Cestovný ruch to je niečo iné ako ropný sektor kde je možné investovať rozumne, kde je vysoká návratnosť. No a mňa by zaujímalo trošku presnejšie, ako je možné zabezpečiť modernizáciu, nastaviť normy, ako aj v iných oblastiach, napríklad v oblasti životné prostredie. Po druhé, Európsky investičný portál. Toto je projekt alebo nosič aby sa jednotlivé projekty prepojili. Myslím si, že to je dobrý nápad, ak eh, nositeľia projektov tam môžu robiť reklamu svojim vlastným projektom. Cestovný ruch je téma, ktorá má vlastné črty, charakteristické črty a do akej miery napríklad sú autorské práva chránené pre tieto projekty, čiže keď eh, tam robíte, keď tam chcete prezentovať napríklad pred bankou projekty, tak sa nastoluje otázka, ako zabezpečiť, že sú to skutočné, autentické projekty, ktoré poskytujú pridanú hodnotu. Treba chrániť charakteristické črty cestovného ruchu. Takže z podnikateľského hľadiska, ako, je, ako sú tam chránené autorské práva, vedeli by ste umiesť konkrétne príklady, na, ktoré, na základe ktorých by, som to, by ste to mohli vysvetliť? Hm, ďakujem ešte to mám na zozname seba. E, aký je rozdiel medzi finančným obdobím do roku 2014 a od roku 2014? Lebo pokiaľ ide o štrukturálne fondy, priority a postupy sa do istej miery zmenili, tak je to lepšie alebo horšie? A ďalej mám otázku na obidvoch. E, týka sa spolufinancovania a predovšetkým efektívnosti projektov. V diskusii sa hovorí o letisku, ktoré by malo byť postavené e, a toto nové letisko sa nachádza iba 20 kilometrov od e, letiska v Dansku, takže viem si predstaviť, že by to mohlo do istej miery ovplyvniť cestovný ruch, ale regionálne letisko nikdy nie je efektívne, pokiaľ sa využíva iba na turistické lety, na čartrové linky. Pred 4 rokmi muselo byť zatvorené letisko v Sarbrückenu, pretože komisia sa rozhodla, že investície do tohto letiska, ktoré sa nachádza len 30 kilometrov od Sarbrückenu, pod Ehm, ohrozuje hospodárskú súťaž, čiže toto letisko bolo zatvorené. Ako teda posudzujete takéto prípady, keď sa predkladajú žiadosti na podobné projekty? Zamietnete to, alebo ako to vlastne funguje? Ďalej, ehm, z Berlína je skvelé spojenie ehm, kde Ozeldom, kde bol most, ktorý bol zničený. Je to, uh, Ozeldom to je také kúpeľné mesto v blízkosti Berlína, kde chodí veľa berlínčanov na víkendy alebo dovolenky, ale väčšinou hostia prichádzajú autami, niektorí prichádzajú železnicou, ale pokiaľ používajú železnicu, musia e, robiť veľkú obchádzku. Trvá to 4 hodiny, ale keby bol tento most postavený, tak by sa to skrátilo na 2 hodiny. Takže potrebujeme tento most, aby prepojil tieto dve mesta. Bolo by to oveľa ekologickejšie, takže e, potrebovali by sme 100 miliónov z Junkrovho fondu, aby sme mohli postaviť tento most. A keby ste dostali takúto e, žiadosť, čo by ste na to povedali? povedali, čo by ste nám poradili, ako by mala byť tá žiadosť formulovaná. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj za tie pripomienky, ktoré tu odzneli. E, v prvom rade treba zdôrazniť, že investície musia byť efektívne. Nechceme sa dostať do situácie, aby e, investície nepriniesli hodnotu. Ale my samozrejme v novom období na túto efektívnosť investícií kladieme oveľa väčší dôraz. A pokiaľ ide o to, tú výstavbu letiska a tak ďalej, e, strategický plán sa musí vypracovať v partnerstve s regiónom, musí to byť spoločné partnerstvo, spoločné riadenie, spoločné vypracovanie stratégie so všetkými, strate- so všetkými aktérmi, predovšetkým s podnikateľskou sférou, ako aj s ďalšími aktérmi. A teraz pokiaľ ide o veľké infraštruktúrne projekty, my v prvom rade sa uistíme, či naozaj ide o súčasť strategického plánu pre daný región a či to bude mať predpokladané ekonomické účinky. My sa nechceme dostať do situácie, kedy by nebola táto hodnota e, dosiahnutá, napríklad výstavbou toho druhého letiska. A teraz, pokiaľ ide o krátkodobé e, účinky, myslím si, že to je to, o čom hovoríte v súvislosti s tým mostom. Zrejme ten most, jeho výstavba by bola všeobecne prospešná, ale nám nejde iba o ekonomický rozvoj e, z centrálneho pohľadu, ale aj z tohto pohľadu, e, ktorý je e, komplexný, ktorý je integrovaný. Nepozeráme sa na to nejako veľmi reštriktívne. Ďalej, e, pokiaľ ide o tú e, poslednú časť daného obdobia, netreba, e, treba zabezpečiť predovšetkým, aby tie investície boli jednoznačne vymedzené z hľadiska hodnoty za peniaze, ale takisto sú tu isté rozdielne pohľady, ktoré ozneli v diskusii ale spoločná téma je taká, že partnery v jednotlivých regiónoch musia byť do oveľa meč, väčšej miery zapájani um, a to znamená, že Investície by mali smerovať do projektov, ktoré sú jasne vymedzené, ktoré prinesú užitok pre región, musí sa tak diať v súčinnosti s podnikateľskou sférou a e, musí sa sledovať cieľ dosiahnutia čo najlepšej hodnoty za vynaložené peniaze. Mňa Napríklad v mnohých prípadoch, pokiaľ ide o cestovný ruch, sa nevenuje dostatočná pozornosť vidieckým oblastiam. Zdá sa, že Mestské oblasti ešte teraz dostávajú a doteraz dostávajú neumerne vysoký podiel finančných prostriedkov. Nevidím, pre, nevidím dôvod, prečo by tomu tak malo byť a e, treba sa postarať aj o to, aby investície boli nasmerované aj do vidieckých oblastí. Ďalšia oblasť, ktorú my považujeme za dôležitú, je zapájanie podnikateľov a ďalších aktérov. E, veľký dôraz sa kladie na malé a stredne veľké podniky. To e, samozrejme predpokladá že aby sme vytvorili mechanizmy, prostredníctvom spôsobom, ktorých by sa mohli malé a stredné podniky vyjadrovať, aby sme počuli aj ich hlas v rámci spoločných diskusí, v rámci predkladania nápadov týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne. Oznela tu diskusia o tom, aké ťažkosti E, sa vyskytujú pri e, využívaní týchto fondov. E, tie ťažkosti sú v zásade dve. Prvé to je problém súvisiaci s tým, že ani nie je dostatočne známe, že takéto finančné prostriedky sú k dispozícii. Ľudia by mali lepšie vedieť, že sú k dispozícii e, konkrétne fondy a preto je potrebné presadzovať alebo šíriť povedomie o možnostiach, ktoré e, poskytujú tieto fondy. A ďalšia oblasť to je nevyhnutnosť zjednodušenia. Je potrebné, aby sme zjednodušili postupy, ktoré sú príliš ťažkopádne, e, ktoré Ehm, sa e, ťažko prekonávajú a to sa takisto snažíme vyriešiť. Ehm, pokiaľ ide o vidiecké oblasti, nás veľmi príjemne prekvapili isté aspekty strategických investícií, ktoré smerujú práve do týchto oblastí, najmä v súvislosti s potravinárstvom. Do istej miery to súvisí aj s cestovným ruchom, pretože v jednotlivých regiónoch v Európe sa e, dopestovajú či, či, či e, produkujú veľmi zaujímavé e, produkty. Napríklad e, v Normandii sa urobili investície do inovácií súvisiacich s výrobom masla. Tento E, príklad nie je veľmi známy, ale myslím si, že o tom treba hovoriť, lebo v tom konkrétnom meste priniesol rád nových pracovných príležitostí. Takže toto je jeden príklad z inovatívneho prístupu. E, ďalší sa týka projektu v Grécku a je to výroba olivového oleja na Krete. My by sme mali tieto príklady širšie propagovať, aby sa o nich dozvedeli aj ďalší. Myslím si, že existuje aj veľký potenciál e, prepájania či spájania viacerých projektov. To znamená, že niekoľko projektov by sa malo združiť a to predstavuje takisto veľký potenciál. Vzhľadom na personálne kapacity Európskej investičnej banky nie je vždy jednoduché sa zamerať na každý daný projekt, ale vďaka takémuto združovaniu projektov možno potom E, to lepšie sledovať. Napríklad v Ile-de-France vo Francúzsku je to región, kde sú mnohé komerčné banky a kde mnohé mestské časti sa združili a e, zdieľajú svoj kapitál a takisto poskytujú majiteľom domov v tomto regióne renovovať si svoje obydlia a podobne. Takisto sa takýmto spôsobom darí zvyšovať energetickú účinnosť. Ehm, otázky, to sú otázky, o ktorých my teda ako Európska komisia sami nerozhodujeme, pretože o tom rozhoduje nezávislý investičný výbor, Ehm, a tie projekty musia byť technicky aj ekonomicky realizovateľné. Čiže ja nemôžem na to jednoznačne odpovedať, ale odporúčil by som, aby sa tu v každom prípade využila pomoc konzultantov, ktorí vedia poradiť, čo je, e, najv- alebo ktoré fondy sú najvhodnejšie na realizáciu daného projektu. Ďakujem. A teraz sa dostávame k druhému kolu výmeny názorov. Budeme sa zameriavať na osobitné programy EÚ. Najprv odozdám slovo pánovi Koracovi z DG Grow. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie. Ako viete, program COSME má, za, e, má takisto za cieľ podporiť cestovný ruch, čiže je to program, ktorý je určený aj pre túto oblasť. Pre naše generálne riaditeľstvo cestovný ruch je veľmi dôležitým strategickým cieľom, pretože eh, je to niečo, čo združuje viacero eh, faktorov a takisto umožňuje rast, umožňuje tvorbu pracovných príležitostí. Eh, Existujú projekcie, ktoré hovoria, že by bolo možné ročne v budúcich desiatich rokoch vytvoriť až 50 tisíc nových pracovných príležitostí ročne v tomto odvetví. Eh, ale musíme sa zamerať na niekoľko priorit. Poprvé, musí to byť úsilie v oblasti vzdelávania. Je tu totiž nejaký rozdiel medzi tým, čo eh, potrebuje toto odvetvie z hľadiska personálneho zabezpečenia a toho, čo trh poskytuje. Z hľadiska digitalizácie malých a stredných podnikov, tak je potrebné, aby aj tieto podniky dokázali využiť výhľad výhody digitalizácie. Vstupujú sem aj trhy tretích e, krajín, kde takisto zaznamenávame silný rast a potom je to aj propagácia. Je potrebné e, posilniť propagáciu v členských štátoch. Ten rozpočet nie je nejaký veľmi veľký. V posledných rokoch predstavoval 8 e, až 9 miliónov eur ročne, v, ale Okrem toho je možné využiť rozpočet v rámci programu COSME aj pre in, na iné účely. Napríklad e, na rok 2017 sa e, predpokladajú, e, sa predpokladá vynaloženie finančných prostriedkov z programu COSME v kombinácii s prostriedkami z programu Erasmus. E, chceme teda, aby sme zabezpečili vzdelávanie v tých oblastiach, ktoré si vyžaduje dané odvetvie. A myslím si, že toto je náš príspevok, ktorý by sme mohli urobiť k zamestnávaniu mládeže v niektorých e, regiónoch. Ďalej je tu aj, sú tu k dispozícii 3 milióny eur z rozpočtu COSME, e, ktoré by sa mohli využiť e, na e, propagáciu v tretich krajinách. Naš E, rok 2018 bude rokom cestovného ruchu v EÚ a aj vo vzťahu k Číne, čiže je možné využiť tieto prostriedky na propagáciu v Číne, aby prichádzalo viac čínskych turistov do Európy. E, už teraz je počet turistov z tohto regiónu Ázie e, e, veľmi vysoký, takže je možné tento podiel ešte ďalej zvýšiť, teda pokiaľ ide o Číňanov. Tu je len niekoľko príkladov toho, ako sa používa rozpočet kozme. E, e komisárka e, oznámila výboru trans, že sa vypracúva plán e, synergie e, e, aktivít v oblasti cestovného ruchu a dopravy. Mali by to byť aj projekty týkajúce sa digitalizácie múzeí alebo využívania ďalších audiovizuálnych technik na ochranu kultúrneho dedičstva. Ako viete, E, ďalší e, e, rok bude rokom Európskeho kultúrneho dedictva. 27. septembra sa organizuje spoločná akcia pod záštitou našej komisárky, a ktorej cieľom bude hovoriť o konkrétnej aplikácii, o konkrétnej realizácii Junckerovho plánu a napokon 29. novembra sa bude konať podujatie, ktorého cieľom je prezentovať prvé výsledky aktivít v oblasti cestovného ruchu. Ďakujem. Ďakujeme. A ako ďalší e, vystúpi pán ekonomu z DG Mare. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste zahrnuli aj Degemare eh, do tejto diskusie. Som rád, že vás môžem takýmto spôsobom informovať eh, o aktivitách eh, a ďalších plánoch v oblasti námorného hospodárstva my sa zaoberáme v DGMARE všeobecnými aspektmi, námorne, aspektami námornej politiky, ktorá presahuje iba oblasť rybolovu a zameriavame sa aj na cestovný ruch, predovšetkým v pobrežných oblastiach a na mori. E, cestovný ruch v pobrežných oblastiach a v nám a námorný cestovný ruch eh, je veľmi dôležitý a predstavuje v súčasnosti jednu tretinu ekonomiky. Like uh, seasonality, competition from non-EU competitors and uh, of course... Um, samozrejme, sa menia modely a spôsoby cestovného ruchu a s tým je spojená aj zmena uh, Ehm, investícií do tejto oblasti. V roku 2015 sme prijali stratégiu na e, zvýšenie rastu a ehm, tvorby pracovných príležitostí v oblasti cestovného ruchu, v pobrežných oblastiach a námornej turistiky. Čo teda robíme? Úvodom sa zameriam na krátkodobé a potom budem hovoriť o dlhodobejších aktivitách. Iniciovali sme tzv. pan-európsky um, dialog, ktorého cieľom je zoskupiť v všetkých e, aktérov pre oblasť e, pre, pre, námorného odve, pre námorné odvetvie a cieľom je aj podporovať nové trhy. V súčasnosti sa zameriavame skôr na tzv. regionálne dialógy, ktoré sa odohrávajú vo vzťahu k Pobaltiu, ako aj k ďalším konkrétnym regiónom, ale my berieme do úvahy špecifika konkrétnych regiónov. My sme iniciovali celý rad štúdií, predovšetkým v oblasti námorného cestovného ruchu a inovatívneho turizmu v pobrežných oblastiach. E, Takéto stratégie sú zamerané na identifikáciu nových trhov a e, predkladanie nových produktov. E, trh s, kultúrnymi, s kultúrnym tovarom je veľmi módnym odvetvím, otvára nové perspektívy pre cestovný ruch a my sme uverejnili výzvu na návrhy e, na ochranu kultúrneho dedictva v Európe. Ten rozpočet nie je vysoký, ale e, tento rok e, sme vyvolali touto výzvou veľmi veľký záujem a snažíme sa teraz vyhodnotiť tie návrhy, ktoré boli predložené v rámci výzvy. Okrem toho máme trošku väčší rozpočet vo výške 1,5 milióna eur, ktorého cieľom je e, povzbudiť e, námorný cestovný ruch. E, podporujeme teda takýto segment, ktorý má veľký potenciál v mnohých európskych regiónoch. Myslím si, že E, s tým súvisí aj e, podpora kultúrneho dedictva, ktorá je v Európe veľmi dôležitá. V roku 2018 budeme mať Európsky rok ochrany kultúrneho dedictva. A teraz sa dostávam k tým väčším výzvam, ktoré sme v Degemare uverejnili tento rok a to sú tzv. holes, e, to sú výzvy, ktorých cieľom je We have different three, let's say three calls. Uh, tu boli uverejnené tri výzvy. Je to Blue Carrier uh, výzva. Uh, Ide o tých vedcov, ktorí sú zahrnutí do modrej ekonomiky. Ide o to uh, riešenie nových víziev a príležitostí a samozrejme Ide o mladých vedcov, ktorí, e, je tu množstvo spomenutých ľudí, potrebujeme ich podporovať na nové pracovné miesta. A v neposlednej miere, aby som to uzavrel, musím spomenúť špecifické aspekty, kde sa rybolov priamo prepája e, s turistickým ruchom. Určité projekty kde ide o diverzifikáciu e, rybolovných aktivít smerom k turizmu. A v rámci tohto e, zamýšľame niečo ako 5, asi 514 e, miliónov eur pre tieto aktivity. To umožňuje rozvoj lokálnych aktivít, podpora napríklad E, rybolovných e, výletov, turistické skupiny. To všetko dáva nové e, perspektívy. Snažil som sa teda naškrtnúť rôzne oblasti a chcem, chceli by sme zabezpečiť práve na podporu tohto, tohto segmentu. Dúfam, že som prispel k vašej rozprave. Ďakujeme a myslím, že nie je tu len Digi Mare, aj Digi Agri a teraz poprosím pána Kastelana, aby tiež pohovoril. Ďakujem. Mám krátku PowerPointovú prezentáciu. Začnem. Je to v poriadku? Ďakujem v prvom rade za pozvanie, všetkým vám ďakujem. Začnem všeobecnou e, prezentáciou, aký je rozsah, aké sú témy v rámci tých politík. Ide o to, že čokoľvek vidíme na týchto záberoch, môže byť prepojené je to dôležitá politika. Nie len kvôli ide o špecifické prístroje cestovnému ruchu, ale aj pokiaľ ide o celkovú podporu spojeným aktivitám. Tu treba myslieť na úlohu e, e, polnospodárských aktivít, údržba, reštaurácia elementov krajinných, polnospodársky sektor, ktorý už bol spomenutý ako spojený s turizmom. A teraz, keď sa pozrieme na predošlé programové obdobie, keď sa pozrieme na monitorovanie pred, predošlého obdobia, dve špecifické opatrenia. Ježiš. Jedna sa týka podporu turistickej aktivity. 20 tisíc projektov, ktoré sa spájajú s rozvojom e, infraštruktúr, e, pokiaľ ide o rozvoj marketing e, služieb a takisto pol miliardy eur národné financovanie takisto. Pokiaľ ide o vidiecký turizmus, je tu jedna jednotka, diverzifikácia polnospodárských aktivít. Takisto sme 200 miliard e, investovali a takisto sme podporili 8 tisíc príjemcov, v podstate hlavne e, e, domácnosti, diverzifikácia aktivít a takisto sme podporili cez sieťové aktivity Európska sieť pre e, rozvoj vidieka. Keď sa pozrieme na situáciu v tomto programovom období, táto tabulka nám ukazuje, že celkový rozpočet, keď sa pozrieme na e, priority, to sú hlavne priorita 5, vlastne 6, sociálna inklúzia, kde 15 celkového rozpočtu sa rezervuje. Ako som už bol povedal, sú tu i e, podporné sekundárne efekty pre všetky ďalšie e, aktivity, alebo mohli by byť podľa toho, ako e, regióny a členské krajiny využijú fondy na rôzne e, disponibilné opatrenia. Keď teraz hovoríme o opatreniach, toto je podiel rozpočtu naprieč jednotlivými opatreniami rozvoja vidieka. Vy ste vyzdvihli tie, ktoré by mohli mať najvyšší potenciál environmentálne, klimatické otázky, e, vidiek, rozvoj, ktorý tiež môže podporovať aktivity startupov, ako vrátanie turistickej oblasti, tak základné služby, financovanie, infraštruktúra, revitalizácia e, vidieckých e, oblastí, líderský prístup, bottom-up prístup a tiež tzv. komunitárne vedené rozvojové aktivity, financované s rôznymi fondami a štruktúrami a tiež kooperačné opatrenia ktoré tiež dávajú možnosť financovania a podpory kooperačné projekty medzi vidieckými e, aktérmi, turistická oblasť a tiež e, testovacie projekty a tiež opatrenia, ktoré e, súvisia s ďalšími službami. A to tiež môže slúžiť účelom podpory relevantných e, operátorov. Pokiaľ ide o typy operácií, ktoré by mohli byť financované v rámci týchto opatrení, toto je zoznam tých základných, relevantných operácií. Už som niektoré z nich spomenul, pretože to tiež e, bolo e, naškrtnuté predložným rečníkom. Podpora investícií, širokopásmová oblasť, IKT, vidiecký turizmus, spolupráca. infraštruktúra, podpora malým stredným podnikom. Toto napríklad je niečo, čo je podľa nás dôležité, aby sme sa dostali v konečnom dôsledku k výsledkom. Začnem analýzou. Vždy tvrdíme, že treba sa zamýšľať nad tým e, pre tie orgány, čo chcú dosiahnuť e, stratégiami vidieckého vývoja. Tu treba odzrkadliť konkrétne potreby, ktoré majú byť cieľene dosiahnuté koherentnými stratégiami. A tu je dôležitý faktor, synergie a komplementarita s ďalšími fondami. Vidiecký vývoj sa nevyvíja sám. Je dôležité prepojiť ho účinným spôsobom s ďalšími fondami. Myslím si, že komisia tu vyvinula množstvo snách, aby sa umožnila táto, tento nárast komplementarity. korintácia na výsledky ako priamy dopad, teda to, čo chceme dosiahnuť a ako a partnerstva a dialog, ktoré boli spomenuté kolegami. Treba riešiť potreby, aby sme dosiahovali ciele, aby sme začali od konkrétneho dialogu so zainteresovanými aktérmi. Zjednodušenie a networking, to je tiež dôležité, to sú dôležité prvky. Ďakujem. Ja, vielen Dank für die... Ďakujeme za tri prednášky a teraz má slovo pani Klúna. Thank you, Chairman. Thank you. Ďakujem, pán predseda. Už predtým sme mohli hovoriť o zameraní na e, vidiecké oblasti. Tie e, prezentácie nám dali množstvo informácií. Dostatok informácií, ktoré máme i z DG Mare, pre turizmus v pobrežných oblastiach. Poznám potenciálnu hodnotu. Silný dôraz na to, čo komisia predložila politiky v tejto oblasti. Z tých 14 akcií, ktoré sa spomenulo pánom ekonomu, mohli by ste nám naznačiť, ako, ako ich budú implementovať. Predošli rečníci spomenuli toľko informácií, že ich e, realizátori v teréne si asi neuvedomujú, ako sú vlastne prepojené všetky tieto zdroje. Treba sa pozrieť na to, ako sa to implementuje, ako sa to meria potom. To by mohlo byť veľmi uh, užitočné. Prináša to množstvo podnikov do pobrežných oblastí, Pobrežný tur, tur, turiz, turizmus je veľmi dôležitý pre množstvo pobrežných oblastí a je veľmi vítané, že silný dôraz sa kladie e, na túto oblasť. Hovorilo sa tu o školenie a digitalizácii. Myslím si, že o tom počujeme veľa. A dôležité, aby to boli potrebné zručnosti. Digitalizácia bude veľmi dôležitá Eh, nie je to ich silná stránka. Je veľmi dôležité je veľmi dôležité, eh, dôležitý aspekt celej, celého cestovného ruchu Dôraz tu bol veľmi pozitívny a Diskusie s aktérmi opätovne sa zamerajú na túto oblasť. Takže DG Agri samozrejme dôležité aj vidiecké z oblasti polnospodárstvo, potraviny, tieto klastre. Dôležitý je ten, táto podpora aby všetci vedeli, aby sme mali, pre, pertraktovali toto posolstvo. Ja, Jetzt habe ich noch ein paar Fragen. Also vielleicht können Sie aus dem, aus dem Fischereibereich ein konkretes Beispiel nennen. Konkrétna oblasť, eh, kde sa to podarilo s diversifikáciou vytvoriť financie eh, niečo konkrétneho. A druhá otázka znie, čo sa týka rybolovu, aký podiel majú projekty, ide len o pobrežia, ale aj vnú, vnútrozemské vodné plochy. A potom ešte o, konkrétna otázka. Konkrétne e, často e, som s bicyklom išiel cez nákladné, nákladné trasy Videl som e, nápisy 70 km je maximálna e, rýchlosť. Čo to je teraz za nákladnú no trasu, keď je tu takáto rýchlosť? To teraz mimo hovorilo sa o rôznych trasách. Táto kombinácia, tá ma zaujíma, ako sa to dá urobiť, aby sa to financovalo. Často je tu ten problém, keď idú cez mesta tieto trasy, tak často som počul, že nie je to financovateľné, pretože jednoducho je to turistický projekt, iba tak sa to dá financovať, ale keď tá kultúrna cesta, eurovelo, cest sa e, prechádza mestom a nefinancuje sa to, tak to je veľmi kontraproduktívne. Chcel som sa pýtať, či je to pravda a aké východisko ste e, našli vy. Som veľmi zvedavý na vaše odpovede. Ja, ako Koraca, chcete začať vy? Ďakujem pekne, pokiaľ ide o trasy, kultúrne trasy. To nás e, osobitne samozrejme zaujíma. Pracujeme tu s DJ Mare a s ďalšími. kultúrne trasy v spolupráci s UNESCO. Je to tiež spôsob ukázať, že tu máme turistické produkty, ktoré sú cez eh, region, nadregionálne, nadnárodné. No, to sú produkty, ktoré vnímame ako produkty európske, nie, nie eh, regionálne či národné. Preto je dôležité, aby sme spolupracovali. Sú tu dobré príklady, ako to spo, spojiť, aby sme podporili eh, jednotlivé eh, miesta UNESCO a ako to, toto ekonomicky pôsobí na celé eh, lokálne ekonomiky. Ďalším príkladom je potom využiť jednotlivé nástroje DG aby mladí našli stáže, mladí, ktorí robia sezónnu prácu, treba pokračovať v rámci týchto stážoch v regiónoch na juhu, kde nie sú špičkové sezóny, iné sú v Grécku, iné sú v Rakúsku či v Španielsku. Sú tu i ďalšie príklady. Nechám však slovo skôr kolegom, ktorí k tomu budú mať viac čo povedať. Ďakujem. Danke sehr. Ďakujeme. Uh, first of all, uh, the question regarding... prvom rade otázka týkajúca sa uh, krokov a komunikácii uh, pobrežnému turizmu. Hovoril som o 14 akciách a môžem vám povedať, že väčšina z nich, z nich sme pokročili výrazne. Príklady, ktoré som dal v prezentácii, patrili práve k týmto akciám zamýšľaným v rámci tohto oznámenia. Napríklad všetky iniciatívy, ktoré tu máme v vývoju námorného turizmu, e, dialog, akcie identifikované, takisto e, uzatváranie e, medzier, dáta, ekonomické dáta, to je všetko veľmi dôležité pre sektor identifikovať a plánovať budúce aktivity Takže sme rozvinuli naozaj s Eurostatom lepšie chápanie a pracujeme na tom, ako budú disponibilné lepšie dáta. Tiež štúdie, ktoré som spomenul, boli popísané v tomto oznámení. Napríklad e, je ostrovná prepojenosť, takisto e, sprievodca pre financovanie pobrežného turizmu o čom ho uvažujeme tento rok. Bola to súčasť všeobecného prístupu v DigiGrowth. Je tu doplnok pre kroky a najlepšie príklady pre pobrežný turizmus. Takže sme naozaj výrazne pokročili a veľmi rád konštatujem, že zamýšľame viac krokov v rámci tohto, tohoto oznamenia osobitne, pokiaľ ide e, rok o kultúrne, dedič, kultúrne dedičstva, to som spomenul. Teraz v roku 2018 zamýšľame e, informáciu, feedback o výsledkoch a tým odpovedám na otázku týkajúcu sa evaluácie a ako budeme informovať o výsledku týchto krokov. Takže naozaj plánujeme e, i udalosť na najvyššej úrovni a tiež kroky, ktoré sme zamýšľali. A potom, pokiaľ ide o vašu otázku týkajúcu sa rybolovu a špecifických projektov, musím vám povedať, že pokiaľ ide o E, minulé e, výkazové obdobie financovali sme asi 495 miliónov v 12 tisícoch lokálnych projektov k diverzifikácii od rybolovu k turizmu a v roku, e, a teda v 21 členských krajinách a z jeden z dobrých príkladov Nebol som ešte v Digimare Mare vtedy, ale vedel by som vám dať viac príkladov e, na základe správ kolegov. Je v Grécku, kde sa rozvinuli tieto aktivity, o ktorých som hovoril, e, úprava plavidiel na múzeí a rôzne podob- na múzea a podobné aktivity a tiež podpora e, kultúrneho dedičstva, rybolovných aktivít, niečo, čo je súčasťou lokálnych tradícií to sú všetko dobré príklady. Je tu však i množstvo iných 21 členských krajín, malo z toho prínos. Veľmi dobre prijatá iniciatíva, dobre prijaté prostriedky. Ďakujem. Chcete priamo k tomu, alebo potom? Dobre. Pán Castellano. um, it's, it's on. Can you hear me? Yeah. Uh, Takže bola otázka ohľadom zapojenia potenciálnych beneficientov. To je dôležité a preto, ak my a kolegovia sme trvali na tomto partnerstve a dopadoch pre relevantných stakeholderoch vo všetkých štádiach e, tých programových cyklov v rámci priebehu programov aj počas fáz, jednotlivých fáz, e, teda implementačných fáz, pokiaľ ide o e, tie monitorovacie výbory v jednotlivých regiónoch, ktoré majú na starosť zlučovanie jednotlivých potenciálnych beneficientov alebo zástupcov. No a tie kombinované projekty, to je ten starý príbeh toho, kde končí vlastne vidiek a začína mesto. Myslím, že komisia mala taký pokus a myslím, že to docielilo dobré výsledky, pokiaľ ide o e, doplňujúce prostriedky a využitie fondov aj na regiónoch, aby rozhodli, e, pokiaľ ide o strategický a koherentný prístup, ako by sa to najlepšie dalo uberiť, urobiť. Ide o kombináciu týchto fondov, aby sa docielil koherentný a e, jasný e, rozvoj na základe týchto prostriedkov. My sme to podporili zavedením partnerských dohôd, že sa vlastne zlúčili všetky fondy, aby sa uľahčili synergie, doplnenia. Ja som hovoril o dialogu a o koordinácii ako o zásadnom prvku pre úspech programu a tento dialog a táto koordinácia sa uplatňuje na všetkých úrovniach Takže aby sa najlepšie využili jednotlivé dostupné možnosti. Ale nemôže sa to stať, ak ľudia nekomunikujú a nerozmýšľajú spoločne. Ďakujem. No a potom posledné kolo. Tu chcem privítať pani z UNCSP. No a pokiaľ ide o financovanie z regionov, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia parlamentu, zástupcovia Európskej komisie, dámy a páni, je mi cťou predstaviť ďalší nástroj a že mám príležitosť podeliť sa o perspektívu regiónov, pokiaľ ide o financovanie EÚ. 31 oblastí pre cestovný ruch v jednotlivých oblastiach, ktoré sa týkajú plánovania a podpory a zapájajú sa do Takže je to jeden zo štyroch strategických cieľov, aby sa zosúladili prostriedky pre cestovný ruch. Nie, niečo povedať? Čo... Here we go. On a very practical approach, we could distinguish the role of rich... Takže musíme e, pochopiť úlohy regiónov ako darcov a beneficientov a rozlišovať to len, ak majú kapacitu rozhodovať, e, pokiaľ ide o investície priamo na ich územia, a pokiaľ je to konkurencia e, s tematickými programami, s tým, že niektoré tieto programy sú kompatibilné, napríklad Horizon 2020 a ERDF. 39 regiónov e, zapojili cestovný ruch priamo alebo nepriamo do týchto Smart Specialization Strategies. Chápeme, že je to viac ako otázka označenia. Tieto horizontálne sektory sú prepojené a má to do, širší dopad než e, v tradičných e, reštauráciách a rekreáciách. Keďže cestovný ruch je hlavným e, motorom cestovného ruchu a je to zapracované do operatívnych programov, určité politické opatrenia ako boj proti nezamestnanosti, posilnenie konkurencie schopnosti, Ide o trvalú udržateľnosť, e, zamestnávanie mladých ľudí, vytváranie nových pracovných miest. E, do týchto operatívnych programov e, je potrebné zapojiť všetky tieto aspekty. Pozrieme sa napríklad na Škótsko. Je to súčasť kabinetu pre vonkajšie vzťahy, čo znamená Európu a medzinárodný rozboj. Je to organizácia cestovného ruchu. <laughs> No. Visit Scotland propaguje destinácie, aj e, spolupracujú na operačných programoch. Momentálne spravuje grant RTF. Táto iniciatíva podporuje malé a stredné podniky v celom Škótsku aby získalo nové návštevy aj v zahraničí, a to za pomoci nového marketingu a digitálnych kanálov a medzinárodných akcií. Potom stratégia Smart Specialization v Škótsku je prepojená e, podľa Visitors Economy, podľa návštevníckej ekonomiky a práve sa tu ukázalo, e, kde sa prekrývajú sektory námorný sektor a cestovný ruch. Mohli by sme preskúmať príklady Andaluska, čo je tradičná destinácia na juhu Európy, ktorá prehodnocuje svoju turistickú stratégiu tým, že e, e, pracuje s inovatívnymi procesmi. ERTF a ERTF kofinancujú Andalúsko, Všeobecný plán trvalo udržateľného cestovného ruchu Horizon 2020. Aký je cieľ týchto iniciatív? Ide o zohľadnenie trvalej udržateľnosti a e, strategické, ako strategického sektora pre ekonomiku, pre vytváranie pracovných miest a ekonomický rozvoj a akým spôsobom sa dosahuje tento cieľ cez aktivity ako podpora podnikov, revitalizácia cestovného ruchu, prepájanie na ehm, excelentné turistické centra a podpora konkurencieschopnosti. Ehm, očakávané výsledky sú, e, že sa získa reťazec, rečnička hovorí neskutočne rýchle. Takže ide o to, čo je veľmi zaujímavé v Andalusku, je skutočnosť, že v tejto stratégii cestovný ruch je zapojený, pretože, ako sa hovorí, e, je potrebný prieskum, výskum plus inovácia, aby sa prispôsobovala e, zmenám trhu, čo je hlavná charakteristická črta cestovného ruchu. A čo je takisto dôležité, že v Andalusku e, e, majú prioritu cestovného ruchu, ktorá sa nazýva posilnenie No je to prepojené na inovatívne produkty, kreatívne priemysly a zabezpečenie synergie a zabezpečenie 8 ďalších priorít e, Andalúska. Potom ešte niečo, pokiaľ ide o e, ďalšie prepojenia medzi cestovným ruchom a regionálnou spoluprácou. Vo Valencii sa používa ERDF ESF pre rozvoj technológií, ktoré poskytujú celoživotné vzdelávanie pre zástupcov cestovného ruchu a bojujú proti nezamestnanosti mládeže. ERTF ponúka výskum a inováciu, špecifické granty pre malé podniky, pokiaľ prispievajú k trvalej udržateľnosti a pokiaľ pracujú na základe oznámenia komisie z roku 2010. V nemeckej komunite v Belgicku sa, komu, komu, e, kom, sa tu je diversifikácia a je tu špecifický prístup ERDF, aj tu cestovný ruch hrá dôležitú úlohu. priebežnom hodnotení by sme odporúčili nasledovné. Veríme, že väčšia viditeľnosť a prístupnosť je nutnosťou. Všetci, ktorí tu majú záujem na tomto, by mali chápať úlohu svojho sektoru aj v programových cieľoch a čo sa od nich očakáva. Myslíme si, že je tu určitá zmena v myslení v prispôsobení, vo formulácii, ktorá je spojená s činnosťou cestovného ruchu. Takže ide tu o ekonomickú dimenziu, ktorú generuje cestovný ruch na rozdiel od e, e, ľahkého priemyslu. Myslíme si, že je tu potreba vyhýbania sa zložitosti a e, umožniť, uľahčiť celý ten priebeh. Myslíme si, že flexibilný prístup by umožnil fenomény, ktorým čeli cestovný ruch, sezónnosť, konkrétne problémy pri školení a prechod na e, e, digitálnu sieť. A toto si vyžaduje špecifickú pozornosť podľa nášho názoru, tak ako už e, to pochopilo DG Regio. Ďalší prístup že sú tu potrebné nejaké čísla o dopade, priamom, nepriamom dopade, územný rast cez cestovný rech, praktické informácie o komplementarite medzi FC a programami a ďalšie možnosti pre transregionálnu spoluprácu prístup z dola nahor. Myslíme si, že eh, by sa mali podporovať potreby trhu a myslíme si, že vytváranie transnárodných eh, cest, turistických produktov si vyžaduje prieskom trhu, aby sa zabezpečila kontinuita investícií, aby rozvoj produktov, aby všetky fázy boli podporované V neposlednom rade viac komunikácie, lepšia prax, dovolte mi lepšie osvedčené postupy, takže rast a pracovné miesta, chceli by sme ich zapojiť v tejto výmene názorov. Takže je tu platforma na zlepšenie finančných nástrojov a treba zlepšiť príležitosti tohto nástroja. No a samozrejme v spolupráci s európskymi inštitúciami toto je aj dôvod, prečo e, sme radi, že spolu organizujeme toto podujatie, ktorú, ktoré spomenul pán Koracia spolu s DigiGrow a s výberom regionov. Všetci ste pozvaní. No a treba ďalej podporovať inteligentné investície cez fondy EU. Ďakujem za pozornosť a za túto užitočnú diskusiu. Thank you very much also for the adapted speed, speed of your speech. And now it's up to Adam Bodo from... Ďakujem, že ste upravili rýchlosť vášho prejavu a teraz ďalší rečník. Ďakujem za to, že dnes môžem byť s vami a hovoriť ako podpredseda eh, manifesta cestovného ruchu, ktorý predpravil eh, vynikajúci dokument, ktorý uvádza najdôležitejšie body, myslíme si, ktoré by mali byť teda rozvinuté v oblasti cestovného ruchu, ale myslím si, že dnešná pozvánka predstavuje oveľa viac pre mňa ako zástupcu Európskej eh, federácie, ktorá pokrýva pol milióna, teda je to cyklistickú organizáciu, E, ktorá pokrýva pol milióna e, cyklistov, využívateľov, bicyklov. Takže dovolte mi, keďže som na druhej strane a budem trochu kritický, čo sa týka využívania fondov EÚ pre cestovný ruch, poviem niečo o výzvach, čo sa týka e, objemu fondov EÚ, ktoré sú k dispozícii pre cestovný ruch. Pokiaľ ide o to, aké výsledky ako sú tieto fondy orientované na výsledky? Aký je eh, rozsah týchto projektov, ktoré podporujú fondy EÚ? A na záver, eh, nakoľko udržateľné sú tieto projekty, tie, ktoré sú spolufinancované fondmi EÚ v oblasti cestovného ruchu? Poprvé, eh, pokiaľ ide o tie objemy, o sumy. Samozrejme, peniaze nikdy nestačia, to viem. Všetky sektory sa sťažujú, že potrebujú viac financií z EÚ, ale úprimne povedané 9,7 HDP EÚ pochádza z cestovného ruchu a viem, že pán Wolf spomenul 9 eh, miliard eur, ktoré sú eh, k dispozícii pre cestovný ruch zo štrukturálnych fondov a v kohezných fondov. Ale úprimne povedané, aj, tieto, aj táto suma eh, nie je vždy jasne viditeľná Eh, v ktorom štruktúralnom a kohesnom fonde eh, sú tieto eh, peniaze k dispozícii. Keď ja som jednotlivec, ktorý ehm, vedie malý podnik niekde na vidieku, tak neviem, kde si týchto 9 miliard dispozícií, keď chcem rozvinúť, alebo keď mám nejakú lokalitu, ktorú spravujem, tak neviem vôbec, či tieto prostriedky sú dostupné v mojom regióne, alebo či sú niekde eh, k dispozícii pre iné regióny a podniky. Samozrejme, ak chcete urobiť niečo viac, tak často tie peniaze nie sú k dispozícii. Takže pokiaľ ide o projekty cestovného ruchu, tak e, ide o tento nesektorálny prístup. Vždy e, im povedia, že nechcú vidieť viac projektov v oblasti cestovného ruchu, ale chcú všeobecné výrobky, e, rozvoj malých a stredných podnikov, ale už nechcú špecifické projekty týkajúce sa cestovného ruchu a to je problém, pretože tie, tento prístup nie je špecifický na sektor, zašiel tak ďaleko, že špecifické projekty pre cestovný ruch nie sú finan- nemôžu byť financované a to je problém. E, v európskej rovine pán sa spomenul 8-9 miliónov eur e, z grantu COSME. Viem, e, že robia čo môžu, aby využili týchto 9 miliónov eur pre cestovný ruch, ale úprimne povedané, hovoríme o priemysle, ktorý predstavuje 9,7 HDP EU a fondy na úrovni EÚ distribuované z Bruselu sú 8,9 miliónov eur ročne a je to stále menej. Viem, že europoslanci sa snažia e, mať e, e, položku, aby sa zvýšila táto cena, ale je to neprimerané porovnaní e, s veľkosťou e, toho priemyselného sektora. To by sa malo zmeniť. Hoci robia, čo môžu, tak jednoducho nemôžu robiť zázrak e, s 8-9 miliónmi eur. To by sa malo zmeniť. To je moje jasné posolstvo. Pokiaľ ide o regionálnu a národnú úroveň, tak tieto fondy by mali byť viditeľné, že kde vlastne sú, kde vlastne sú tieto peniaze a čo sa týka fondov na úrovni EÚ, tie by mali byť zvýšené v našej malej oblasti e, bicyklov, aby to bolo viditeľnejšie, tak sme urobili prieskum. E, Pozreli sme si na všetky operatívne programy. Všetky operatívne programy sme preskúmali, bolo ich asi 100. E, kde sú odkazy na cyklistiku? Myslím si, že táto práva, práca by sa mala urobiť aj pre e, turistický sektor, ktoré operatívne programy majú odkaz na bicyklovanie. E, my to vidíme e, v období 2007, že len v jednom prípade bol explicitný odkaz na bicyklovanie a investovalo sa tam a keď tam, nebola výslov, keď tam nebol výslovný odkaz, tak bolo veľmi ťažké neskôr investovať v tejto oblasti. Urobili sme kampaň s našimi členmi, možno to 1,6% vyzerá málo v porovnaní s tými 7,5%, ale je to 2,5 krát viac v porovnaní s tým predchádzajúcim obdobím, ale to je naša malá oblasť. Myslím si, že niečo podobné by malo prebiehať v oblasti cestovného ruchu, aby tam bola tá kampaň a aby to bolo viditeľné. Ako sa využívajú tieto prostriedky? Peniaze nie sú všetko. Je dôležité, ako sa vynakladajú tieto zdroje. Um, tým, že som pracoval pre radiací orgán, som e, bol značne prekvapený, že končná, koncoročná prémia závisí od toho, koľko peňazí sa vynaloží. Takže zrejme tie zvýšené náklady sa nepovažujú za niečo, čo e, nie je vítané, e, pretože e, nedostane management e, koncoročnú prémiu. Čiže otázka je, koľko zákazníkov sa generuje, koľko, e, aký raz sa generuje na základe e, projektov v oblasti cestovného ruchu. To by mala byť miera úspechu a výška pro prostriedkov. Dotácia by mala byť prepojená na výsledky a nie na náklady. Ehm, samozrejme, účtovný dvor by mal rozhodnúť o tom, ako sú vynaložené tie prostriedky, ale ehm, ja viem, že mnohí z mojich kolegov, ktorí realizujú veľmi malé projekty, napríklad majú nejaké veľmi malé projekty, ale pritom musia ehm, e, vyplňať množstvo formulárov, je s tým veľa administratívnych e, postupov spojených a ak majú skutočne dobrú podnikateľskú myšlienku, tak radšej ju realizujú iným spôsobom, než by išli cestou tejto, e, tohto, e, tejto papierovačky e, tak je potrebné sa skôr zamerať na zásadu hodnoty za peniaze a nie na to, čo je napísané na papieri. Uh, Ehm, pokiaľ ide o celkový rozsah, prekvapilo ma to, čo povedali kolegovia na tému podpory malých a stredne veľkých podnikov ehm, využitím štrukturálnych fondov. A pokiaľ ide o granty z programu COSME, možno sa milím, možno okolo mňa sú iné malé a stredne veľké podniky, ale Eh, keď eh, tieto podniky zistia, ako tento prístup funguje, tak eh, majú s tým problémy. Myslím si, že program LEADER, ktorý je zameraný na riadiace orgány, by mal skôr smerovať k tomu, ako naučiť jednotlivých majiteľov, dajme tomu malých hotelov, naučiť sa, ako získať prístup k prostriedkom z SFI. A e, myslím si, že tá, tie prostriedky na európskej úrovni by mali byť zoskupené do klastrov, e, kde by boli zapojené jednotlivé malé a stredne veľké podniky, ale z, a na, úroveň, na miestnú úroveň by mali byť alokované finančné prostriedky, ktoré by mali byť na tejto úrovni aj využívané. E, teraz e, e, by som chcel povedať niečo o environmentálnej, o trvalej udržateľnosti v životnom prostredí. Chcel by som zdôrazniť skôr hospodárskú udržateľnosť. E, tieto projekty veľmi často využívajú nové nápady, nové myšlienky, ale e, málo sa zameriavajú na to, čo sa udeje potom, keď sa skončí projekt. A myslím si, že to je veľká chyba, lebo keď sa e, realizuje nejaký úspešný projekt, e, tak je e, veľmi dôležité, aby sa zabezpečila jeho kontinuita pretože opakovať e, stále ten istý postup, dajme tomu v trojročných intervaloch, to absolútne nedáva zmysel. E, takže tieto nové myšlienky, nové nápady, nové e, značky by sa mali zavádzať oveľa jednoduchšie. Ľutujem, ak e, moje vystúpenie vyznelo príliš kriticky, ale dúfam, že som e, aspoň vyvolal isté nápady na diskusiu a pokiaľ by ste mali záujem, tak môžem e, samozrejme o týchto veciach pohovoriť aj podrobnejšie. Ďakujem. E, poprosím vás, aby ste sa vyjadrili k týmto e, témam, ale nie len e, nám ide o to, aby sme si vypočuli aj negatívne názory. Myslím si, že to je dobré, že ste na ne poukázali. Je možné, že aj v rámci ďalšej diskusie odznejú kritické pripomienky pani Izabela Del Monte aj e, e, najprv by som sa chcela vrátiť k tomu, o čom sa tu hovorilo. Z hľadiska stratégie podľa mňa by boli, by mali byť finančné prostriedky využité podľa možností e, priamo a hovoríme, že regionálna úroveň je práve tá, kde by mali tieto prostriedky predovšetkým smerovať. E, prostriedky z programu COSME sú veľmi zaujímavé a som rada, že pán Koraso sa snaží e, zvýšiť e, užitočnosť týchto E, tohto fondu. A pokiaľ ide o výsledky, ktoré sa dosiahnu na základe použitia týchto fondov, tak e, myslím si, že sú jednoznačne e, prínosom. Myslím si, že pre malé a stredne veľké podniky práve financovanie z tohto fondu, z týchto fondov je e, dôležité a čo potrebujeme, to je prístup z dola nahor. Keď hovoríme o možnosti prílevu čínskych turistov, nemali by sme zabúdať ani na jazykovú vybavenosť, pretože to nie sú turisti, ktorí ovládajú angličtinu, aspoň nie všetci. A e, je to iná, iná vec, je, keď prídu organizované skupiny, ale keby chodili aj e, súkromné osoby, jednotlivci, tak bolo by potrebné sa zamerať aj na túto otázku komunikácie a myslím si, že e, budúcnosti budú zrejme rozšírené aj priame lety z Číny do Európskej únie. E, a niečo všeobecnejšie. Kladím si otázku, či by bolo možné využiť tieto finančné prostriedky na e, zvýraznenie toho, čo by sme chceli dosiahnuť. Napríklad keď som eh, sa zameriavala na niektoré konkrétne projekty, tak som hľadala užitočné informácie na príslušných webových stránkach a zistila som, že to nie je také jednoduché, takže možno by bolo dobre mať nejakú takú centrálnu stránku pre malé a stredne veľké podniky, kde by sa ľahšie dostali k informáciám. Ďakujem. My sme už v rámci predchádzajúcich príspevkov hovorili o tom, že e, je potrebné e, zlepšiť informovanosť záujemcov o využitie týchto finančných prostriedkov. Ehm, a toto nechceme e, vymýšľať nejaký nový program. Myslím si, že to, čo sme si vypočuli, bolo veľmi užitočné aj e, vrátanie toho, čo povedala pani Nunes. E, e, som zvedavá, že koľko regionov vlastne zastupujete a som si istá, že získavate veľmi veľa informácií a keby ste si tieto informácie vymieniali, tak v horizontálnom ako aj vo vertikálnom smere, tak by to bolo určite veľmi užitočné. E, týka sa to financí z programu v COSME alebo z EFSI a mňa by zaujímalo, ako sa vlastne uskutočne výmena informácií v tejto oblasti. E, ďakujem. Táto diskusia je veľmi zaujímavá a myslím si, že tu oznelo veľmi veľa zaujímavých e, informácií týkajúcich sa dlhodobého riešenia v oblasti cestovného ruchu. E, my, ktorí si želáme Európsku úniu s 28 členmi, e, si uvedomujeme, že aké bohatstvo rôznych regiónov tu existuje a e, všeobecne panovala predstava, že v oblasti cestovného ruchu nie je potrebné e, robiť nejaké osobitné opatrenia, že sa mu pomerne dobre darí a že sa treba zamerať skôr na iné odvetvia, ale... Si a eso le añadimos el problema... Um, ale keď sa pozrieme na súčasnú štruktúru bank po finančnej kríze, e, vidíme, že v súčasnej situácii niektoré členské štáty majú sporiteľne ktoré plnia niektoré sociálne záväzky pre e, konkrétny región, region, v ktorom sa nachádzajú, ale tieto sporiteľne v zásade zanikajú v dôsledku konsolidácie v sektore bankovníctva. A e, výsledkom je to, že vznikajú problémy pre malé a stredné podniky a mnohí nezamestnaní E, ktorí sa chcú stať samostatne zárobkovými činnými osobami, e, potrebujú financie, potrebujú finančnú injekciu. Investi- Európska investičná banka sa snaží koncentrovať projekty pretože veľmi ťažko môže banka pomáhať individuálnym malým a stredným podnikom. Je tu medzera, ktorá by sa mala prekonať. Um, takisto to súvisí s, so sektorom s odvetvím cestovného ruchu. Ehm, Existujú teda malé a stredne veľké podniky, ktoré sú dôležité z hľadiska regionálnej hospodárskej súdržnosti, čiže musíme nájsť spôsob, ako e, im podať pomocnú ruku. Pani Nunes eh, hovorila o prístupe k európskym financiám ktorý je založený na európskych hodnotách, zásadách, na pridanej európskej hodnote. Máme horizont 2020, e, e, v rámci ktorého veľké podniky získavajú 25 financovania svojej prevádzky práve z týchto fondov. Ehm, rozmýšľam, či by nebolo vhodné zaviesť nejaké paušálne financovanie pre malé a stredné podniky, ktorá, ktoré by bolo administratívne menej náročné. Je potrebné podporiť aj startupy a treba podporovať ich vznik aj v iných odvetviach. V konkrétnom odvetvi cestovného ruchu však podľa všetkého k tomu nedochádza. Ehm, my ako výbor by sme sa podľa mňa mali snažiť ehm, hľadať nejaký nový vzorec umožňujúci podporiť tvorbu pracovných príležitostí, e, vytvoriť akúsi e, európsku obchodnú značku, teda obchodnú značku EÚ a takisto vytvoriť nejaký finančný nástroj, ktorý by bol šitý na potreby malých a stredných podnikov. Myslím si, že máme e, takýto potenciál a vieme, že e, takýmto spôsobom by sme mohli využiť to bohatstvo, ktoré predstavuje Európska únia, tak aby sa komisia snažila E, lepšie zabezpečiť finančné potreby malých a stredných podnikov v rámci celej EÚ, lebo naozaj tieto pomoc potrebujú. Ďakujem, ďakujem vám za vaše prezentácie. E, ja som e, zachytila tú poslednú prezentáciu, predtým som sedela na schôdzi iného výboru Ehm, čiže, ehm, ehm, čiže my nechceme znovu objavovať koleso, my chceme zmerať to, čo sa nám podarilo dosiahnuť na základe vynaložených financií. Mám takú kacierskú otázku. Keď sa vynaložia isté investície, čo sa deje potom? My nemôžeme investovať alebo financovať všetko Eh, hovorili ste o veľmi veľkej byrokracii, eh, administratívnej náročnosti, ktorej by sme sa chceli vyhnúť. Čiže potrebujeme sa nejako prebojovať cez eh, tieto bariéry predstavované byrokraciou a nechceme potrebujeme nájsť spôsob, ako zabezpečiť dokumentáciu o tom, ako sa vynakladajú prostriedky. Ako to navrhujete urobiť? Máte nejaký návrh na zjednodušenie týchto postupov? E, ďakujem. Tá, e, moja predrečnička potvrdila to, čo som povedal predtým, a to, že e, rozvoj odvedvia cestovného ruchu by mal mať tak lokálny, ako aj regionálny rozmer a e, keď hovoríme o význame cestovného ruchu pre regionálny rozvoj spoločne s výborom REGI, tak vidíme, že tu existujú veľké prieniky, lebo keď región určí strategické smerovanie, potrebuje na to potrebné spôsobilosti, musí mať akčný plán, ako to zabezpečiť vo svojom regióne. E, keby sme urobili prieskum v 50 najlepších regiónoch v Európe z hľadiska podpory cestovného ruchu, myslím si, že výsledky tohto prieskumu by mohli byť veľmi užitočné, pretože by sme zistili, akým spôsobom je možné zabezpečiť e, tento rozvoj. Myslím si, že by to boli dobre vynaložené prostriedky. Hovorí sa tu o administratívnej náročnosti. Bolo by vhodné, keby sa združili viaceré malé a stredné podniky, aby sa takýmto spôsobom zredukovala potreba administratívnych e, postupov e, tým, že by sa združili tie zdroje, pretože tú byrokraciu do veľkej miery nevytvárajú inštitúcie EÚ, ale samotné členské štáty. Takže členské štáty by mali dostať takýto pokyn, aby zredukovali administratívnu náročnosť, pretože je na regionálnej aj miestnej úrovni potrebné zabezpečiť zjednodušenie. Ďakujem teraz. E, ja sám by som chcel položiť otázku, možno pánovi Koraco. Adam Borod povedal, že cestovný ruch potrebuje podporu a takisto hovoril, že pokiaľ je niečo úspešné, tak možno podporu nepotrebuje. Napríklad Eurovelo e, úspešne fungoval alebo pôsobil v rámci projektu v Srbsku, e, kde sa budovali cyklotrasy a e, tam boli nejaké Eh, nejaké konkrétne eh, príklady toho, že tam eh, existovala veľmi, existovali veľmi zlé služby. Z, na počet turistov sa ročne zvýšil z 500 na 30 tisíc a toto je veľmi dôležité pretože sa mimoriadne zlepšila možnosť pre cyklistov budovaním cyklotras. Ehm, Eurovelo ehm, takisto zabezpečilo výstavbu cyklotras v Polsku a v ďalších krajinách, ale tie ehm, podmienky nie sú stále vyhovujúce. My vieme, že cyklizmus je pozitívny ale máme isté e, cielené projekty a Nemyslím si, že by bolo potrebné financovať iba tieto projekty do e, cestovného ruchu. A potom, pokiaľ ide o administratívnu náročnosť. V Mestskom úrade Eisenstadtu e, sme e, boli svedkami nejakého pokusu o získanie prístupu k európskemu financovaniu. Odpoveď bola, že nie, to nemôžeme my robiť. Povedal Mestský úrad, že to je príliš náročné a je s tým spojená veľká papierovačka a na to my nemáme čas. Čiže vyplýva z toho, že tieto prostriedky môžu využívať iba veľké podniky, ktoré si môžu dovoliť e, takéto náklady alebo takéto, um, vys, takéto úsilie. Und die haben jetzt das Wort. Zunächst Madame Nunes. Yes, uh, thank you too. Ďakujem odpoviem na všetky otázky. 31 regionálnych združení zodpovedných, 33 univerzít a ďalšie trvalo udržateľné siete. Iniciovali sme výmenu dobrých skúseností v smysle toho, ako turizmus má prínos z tých fondov. Bolo to v čase, keď sa negociovalo MMFF keď sa navrhovali operačné programy. Osobitne zložité pre našich členov to bolo, je to re, pri oddelení regionálneho turizmu, pochopiť kontinuitu, ktorá bola možná medzi predošlým a terajším obdobím, nájsť no priority, strategické voľby. Zistili sme, že je tu potreba vnútorného lobovania medzi regiónmi, výmena medzi oddeleniami. Všetci naši členovia priamo sa zúčastňujú manažovania fondov EÚ. Minimálne sa dokázali čiastočne implementovať. Výzva je teraz taká monitorovať implementáciu. Good practices for this we organize events uh, as the one mentioned in September. A particular anecdote was uh, that in January we organized Budeme sa snažiť e, túto výmenu s pánom Wolfom sme mali a hovoril nám, koľko regiónov zahrňalo turizmus. Keď som sa otvorene pýtala publika, len bola tu, e, bol tu feedback, že je tu nedostatok komunikácie. Vždy tu boli tieto informácie v transparentným a rýchlým spôsobom. To chceme zmeniť v každom prípade budeme odporúčať, aby okrem týchto, tohto úsilia na maximalizáciu investícií do turizmu chceme priamu podporu z Bruselu. Nie je to preto, že by bol turizmus odolný e, tým ekonomickým obmedzeniam e, podpora, tak ako je to iných sektorov. Určite sme v stave poskytnúť konkrétnejšie informácie k regionálnym príkladom. Určite by sme boli za hĺbkovejší prieskum tých eh, najlepších prístupov, ktoré maximalizujú tieto inteligentné príležitosti pri regionálnych stratégiách a tiež dopad, pozitívny dopad, ktorý sa vytvoril. Ďakujem. Jetzt Adam Bodo. Adam Bodo teraz. Mhm. Zameriam sa na dve otázky. Poprvé, prečo investujeme verejné prostriedky a ako dlho do turistických projektov. Pýtala sa to napríklad pani Meissner. Poprvé, preto, pretože je tu konkurencia na globálnom trhu. Európa bola vždy svetovým e, lídrom. Teraz sa to mení Cykl, cykloturizmus narastá, sú krajiny, do, investujú do dlhších cyklotrás a sú tu ďalšie kontinenty, ktoré investujú mimo Európy. Musíme zostať konkurencieschopní, čo je však ešte dôležitejšie, aby v prípade turizmu tu bola špecifická otázka, ktorá nie je nevyhnutne tá istá u všetkých priemyslov. V prípade turizmu investície a náklady si uvedomujú rôzni aktéry v porovnaní s tým, kde sa realizuje profit. Pán Kramer spomenul cyklotrasy. Miestne vlády e, investujú do týchto trás a možno, že ľudia ani nebudú v hoteloch v tej oblasti, ale ak čas tej trasy chýba, alebo je v zlej situácii, všetky, všetci ďalší poskytovateľia, na nich to má negatívny dopad. Takže prínos, to sa realizuje na rôznych miestach a investície. Preto potrebujeme verejné investície. Niekedy až potom, čo dosiahnu úspech. Otázka znie, či by potom tu mali byť EU fondy alebo nie. Ďalej, ako znižiť byrokraciu, nechcem ísť do podrobností, ale e, spomenuli sa cestovné náklady. Ak chcem, e, objednávam si cestovné lístky, e, letenky vopred. Ak meškám, zaplatím veľké čiastky. Všetko je pre nás v poriadku, ako náhle mám lístky. Prečo nemáme paušálne sadzby? Prečo mi nepovedia? Skúsi zistiť Vieme, aké približne e, náklady môžu to stať, pokiaľ ide o ľudské zdroje. Približne vieme rôzne pracovné e, zaradenia. Vieme, koľko dní pracujeme na určitých projektoch v určitom období. Potom to riešime, e, rozdelíme to na dni Pozeráme sa na členské krajiny, koľko na sociálne zabezpečenie mal by sa pochopiť ten daňový systém, sociálne zabezpečenie každej krajiny. To nie je realistické. Pri investíciách jednoducho sa snažíme porovnávať, koľko môže stať kilometr e, cyklotrasy. Boli by ste prekvapení, keby ste sa na to pozreli nikto, ako pokiaľ viem, neporovnáva jednotkové ceny. Či sú je tu verejné obstarávanie, či ceny sú realistické. Jednoducho sa to nepreverovalo. Bolo by dôležitejšie nájsť podporu pre určité investície a infraštruktúru namiesto maximálnej štandardizácie namiesto sledovania, koľko uchádzačov, ale ak, hlavne, aké výsledky sa poskytli. To by malo ovplyvniť, koľko e, podpory sme realizovali. Možno ešte pán Koraca. Možno má chuť ešte odpovedať. pokiaľ ide o konzistentnosť rozpočtu pre kozme, súhlasím, že tento rozpočet by mal mať výraznú konzistentnosť. To je to rozhodnutie v rámci finančného výhľadu. Teraz je tu vnútorná arbitráž a táto sa stiažila tým, BJ e, Interprise u Kozme spolupracoval s DJ Mark. To vyvíja ešte väčší tlak na tento rozpočet. Myslím si však, že, ako som už povedal, je dôležité vnímať Kozme ako rozpočet koordinačný, ktorý by mal stimulovať ďalšie rozpočty komisie. Tak toho chceme využívať Takto môže byť dobrá spolupráca, ktorá nám umožní priamo hovoriť s príjemcami e, štrukturálnych fondov. Preto máme dobrú spoluprácu s DG Mare a s DG Polnospodárstvo. Vidíme tu na mobil, e, mobilizáciu Erasmus+, A v budúcnosti parlament, rada budú mať skutočný rozpočet priame fondy k turizmu, budem prvým, ktorý sa z toho bude tešiť, ale momentálne musíme najlepšie využiť to, čo máme. Súhlasím s pani Demonte, že je potrebná väčšia jasnosť, transparentnosť k tomu, čo je k dispozícii pre prevádzkovateľov. Malé a stredné podniky by mohli mať prínos e, z kozme. Ten sa totiž využíva na programy, ktoré e, prináležia asociáciám, ak tu budú napríklad stretnutia B2B s Čínou. Nie je to malé a stredné podniky, ktoré pôjdu do Číny, ale predstavitelia skupín alebo turistických prevádzkovateľov, ktorí sa zorganizujú, ktorí takto môžu e, sa spojiť s čínskymi kup- kupcami. Takto môžeme možno teda e, prepájať. Myslím si, že to nám ukazuje príležitosti a zložitosť e, nástrojov, zjednodušovanie by museli byť politickou prioritou tohto výboru. Myslím si, že pán Timmermans i na tomto pracuje. Lepšie riadenie sa týka i prístupu k e, fondom. Pokiaľ ide o st- e, stránku, Izabela má pravdu, tá nie je vždy veľmi užívateľsky jednoduchá. DG.com rozhoduje o stránkach a je tu množstvo prekážok a je ťažké mať k turizmu jednoduchú stránku e, v súlade s tým, čo si zároveň kladie ako požiadavky Digicom. Ďakujem. Danke sehr. Damit hätten wir... Ďakujem, tým pánom sme vlastne našu pracovnú skupinu pre turizmus uzavreli.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 ako pri horizonte 2020. Mali by sme snáď financovať ďalšie každý rok veľké zisky. Buďme koherentní, to nie je rovnaký prístup, že turizmu sa darí dobre, dobre. Sú tu však údery, ktoré možno e, nezohľadňujeme. Turizmus je odkázaný na tisícky faktorov, preto tu máme rozpočet. Ten však e, e, slúži menej dôležitým veciam ako turizmu. Neprepadnime teda týmto, týmto historickým pochybeniam. I v pléne sa povedalo, prečo toľko prostriedok e, turistike, tej sa predsa darí, ale aj iným sa darí a napriek tomu sa im používa. Neboli to 3 minúty, prepáčte, pol minútka, lebo teraz má pani Majstner možnosť odpovedať. Okay, I can do it. Poviem to anglicky, aby ste ma priamo rozumeli. Nemyslím si, že nemáme dávať prostriedky cestovnému ruchu. To bola len taká kritická poznámka. Pro, projekty sú niekedy také úspešné, že nepotrebujú podporu. Môžeme podporiť samozrejme iné sektory. Určite súhlasím, že to som chcela povedať. Máme všetci teda rovnaký názor i s Adamom Bodorom. Ďakujem vám za doplňujúcu otázku, za odpoveď. Ďakujem e, rečníkom za ich prítomnosť a že zodpovedali otázky. Chcem poďakovať všetkým a mnohým poslucháčom početným, ktorí tu dnes boli. Ďakujem aj tlmočníkom a všetkým vám želám príjemné prázdniny, aby ste sa s novými silami vrátili, aby sme mohli tak impozantne pokračovať, ako je doteraz. E, k Budú rôzne, nemám nič. A e, ďalšie zasadnutie je 1. septembra o 9. tu v Európskom parlamente. Ďakujem a všetko dobré.